Kolegovia, ako vždy, sme pod tlakom. Máme časový problém, ako mávame vždy. Preto navrhujem, aby sme toto vypočutie hneď začali. Máme tu tlmočenie do 18 jazykov a toto zasadnutie je, je, je vysielané na internet a je, všetky dokumenty sú spracované elektronicky a bez papieru. Predstavujem vám pani Bienkovsku, ktorá je zodpovedná za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky ako komisárka Európskej komisie a rečnička dáva slovo plénu. Iba technická poznámka, iba otázka. Na poslednom vypočutí jedna zo skupín nedostala rečnícky čas a predseda pridelil rečnícky čas inej politickej skupine. Myslím si, že takáto prax by sa nemala zavádzať, pretože politické e, riešenie potom toho, ktorá politická skupina má koľko rečníckého času, e, je zložité. E, dohoda je zložitá, takže ja navrhujem, aby sme to takto neriešili. Áno, ja som flexibilná, hovorí pani predsedajúca. Ak spravodajcovia majú nejaké problémy a príde neskôr, alebo to preberieme s koordinátormi, podľa mňa, pokiaľ sa budeme pridržať času, ktorý nám bol pridelený, tak organizácia e, bude fungovať dobre. Ľudia môžu klásť otázky, ja budem flexibilná, ale na stretnutí koordinátorov na budúce si to môžeme prebrať podrobne. Môžeme ísť ďalej? Áno, nech sa páči. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ctené poslanky, ctení poslanci prvom rade chcem poďakovať za pozvanie do tohto výboru. Skutočne verím, že toto je jedna z najdôležitejších vecí, je veľmi vysoko v mojom portfóliu medzi prioritami a od začiatku som sa potýkala s týmto problémom od konca roku 2014 a po škandále s Volkswagenom táto vec nabrala ešte na väčšej vážnosti. Aj teraz budem veľmi otvorená, budem hovoriť úprimne Prvá vec, čo chcem povedať, je, že čo sa stalo s emisiami, je naozaj hamba. A to musí byť povedané náhlas. Je to skutočne hamba, že takéto e, klamlivé softvery vôbec boli vyvinuté, že boli inštalované, že prešli legislatívou a tieto vypínajúce alebo rušiace softvery, zavadzajúce zariadenia neboli odhalené, neboli udelené za ich implantovanie do aut sankcie a naozaj hamba, že európsky spotrebitelia ešte stále nedostali kompenzácie. Táto situácia sa musí zmeniť. Ja som to povedala veľmi jasne a ešte stále to hovorím nahlas. Náš systém potrebuje dramatickú zmenu, zlepšenie. Niektorí aktéry v priemysle aj v členských štátoch to ešte nevedia, ale ja som si istá, že spoločným úsilím vás i nás čoskoro si toto uvedomia. Niekoľko konkrétnych bodov. Keď som sa na konci roka ujala tohto úradu komisárky pre vnútorný trh, priemysel podnikania a malé stredné podniky, dostala som informácie, aké sú najväčšie riešené problémy aj v automobilovom priemysle, ktorý je veľkou časťou môjho portfólia. A čo sa týka legislatívy pre e, emisie a pre typové schvaľovanie, tam bolo pre mňa veľmi jasné od začiatku, že nemôžeme prijať situáciu, kedy oxidy dusíka nie sú pod kontrolou a keď dohľad nad trhom automobilového priemyslu nie je dostatočný, bolo jasné, že musíme konať rýchlo, urgentne, tak som to tak urobila s prijatím e, prvého balíka e, v roku 2015 na úpravu tejto konkrétnej legislatívy, ale po, bohužiaľ emisie o 4 mesiace sa vyrinul na svetlo sveta emisný škandál a bolo veľmi jasné, že nestačí ani taká rýchlosť, s ktorou sme prijímali legislatívne kroky, že treba ešte zrýchliť. Zistili sme, že je oveľa ľahšie po emisnom škandále zrýchlovať a zrazu sa všetko dalo, bohužiaľ. To môže, musím zdôrazniť, že to bolo takto. E, druhá, druhý, druhá právna norma o skutočných emisiách v prevádzke RDE sa rozvinula z tohto, tejto základne. Ďalšia legislatíva sa má prijať do budúceho roku v septembri, ktorá je zameraná na meranie a na spotrebu paliva. Takisto som sa vložila do typového schvaľovania. Všetky tieto právne normy zahrňajú aj dohľad nad trhom, aby sa zabezpečila vyššia kvalita a vyššia nezávislosť testovania vozidiel. Samozrejme, že treba a do, dostať pod dohľad aj náklady. Navrhli sme systém dohľadu, kedy komisia je orgánom dohľadu a neutrálnym kontrolným bodom medzi členskými štátmi. Takisto sme navrhli sankcie, pokuty. Je to systém e, protivách a dohľadu. A to by malo zabezpečiť, že všetci, čo sú zodpovední za presadzovanie práva v praxi, sa budú pridržať predpísaných pravidiel a, a budú aplikovať to, čo sa od nich žiada, aby aplikovali. Pri našich e, návrhov sme vychádzali nie len z emisných škandálov, ale jednoducho škandál zmenil hracie, hraciu plochu ihrisko. Keď sa tieto naše návrhy príjmu tak, ako boli nakoncipované, som si istá, že zásadne zmenia systém, sprísnia ho a bude oveľa ambicioznejší. Nebude možné absolútne zabrániť e, niektorým zlyhaniam na národnej úrovni, ale bude kľúčom k nastoleniu verejnej dôvery a veľmi sa priblíži k ideálnemu stavu. Lenže tento návrh ešte musí prejsť radou e, vami, Európskym parlamentom, našimi spoluzákonodarcami a musím povedať, že som bola skutočne prekvapená, keď som zistila, že diskusie k tomuto návrhu mm, odkryli istú neochotu, dokonca e, priam odpor, rezistenciu voči niektorým prísnym, sprísňujúcim návrhom najmä čo sa týka schvaľovacieho e, schvaľovania. Myslím si, že teraz musíme zareagovať tak ako nikdy predtým. Ja by som poprosila o vašu podporu nielen o projekt typového schvaľovania, ale aj o RDE, o skutočných emisiách v praxi. V, týchto, v tejto téme, tematike musíme naozaj sa pohnúť k návrhu Euro 5 triedy automobilov, pretože toto celé má za cieľ dekarbonizáciu automobilového sektora. Ja som naozaj odhodlaná dotiahnuť všetky tieto právne normy dokonca, pretože musíme konať inak ako v minulosti. Som rozhodnutá, že nepoľavím, kým všetko nebude tak, ako má byť ani ja, ani moje služby. Presadzovanie práva v praxi. Zákaz klamlivého softvéru, to je zákaz E, to je základ, prepačte, ospravedlňujem sa tlmočník, e, základ legislatívy. Zavádzajúce testovacie a vypínajúce rušiace zariadenia nesmú sa objaviť vo vozidlách. Máme na to pripravenú legislatívu, aj dohľad nad tým, aby sa to nedialo, ale legislatíva jednoducho len presúva zodpovednosť na členské štáty Európskej únie. Dohľad nad trhom v členských štátoch často sa ukázal ako slabý branža si poohýbala pravidla automobilová, ako sa jej hodilo a zariadila, aby sa nič nevyšetrovalo príslušnými národnými orgánmi. Automobilová branža sa neobávala ani povinného kontrolovania, ani dobrovoľného zaviazania sa v rámci etického kódu. Čo sa týka týchto, tohto klamlivého softvéru, to bola určite pravda. V praxi sa neudelili ani žiadne administratívne pokuty, ani len jediný členský štát neudelil pokutu efektívne. Takže opäť vám poviem veľmi jasne. Zákon o klamlivom softveri je veľmi jasné. Žiadne vypínajúce, žiadne rušiace zariadenia. A rada, väčšina členských štátov EÚ s týmto súhlasí. Potrebujeme teda lepšie pravidlá, ako robiť dohľad nad trhom, efektívnejšie presadzovanie práva v praxi v členských štátoch EÚ a potrebujeme dohľad, dozor, aby bolo zaručené, že tento problém, ktorý má európsky rozmer, e, sa dostal pod kontrolu. Môj návrh v tomto duchu je na stole. Ako viete, komisia žiadala o členských štátoch EÚ, aby e, vyšetrovali klamlivý software vo vozidlách na územiach členských štátoch e, v EÚ, každý na svojom. Ešte sa dohadujeme na rozsahu pôsobnosti a na tom, v akom rozsahu sa to bude robiť. DRC podporilo členské štáty EÚ tým, že vytvorilo spoločnú testovaciu metodiku, aby boli výsledky konzistentné a porovnateľné, ale ešte stále na nešťastie dostávame konkrétne informácie, ktoré sa týkajú posudzovania Ehm, a vyšetrovania, ktoré nie sú ešte celkom dotiahnuté. Ešte k slovo k tejto veci, slovičko. Vôbec nie som spokojná s reakciami, ktoré som doteraz dostala. Vôbec. Ešte stále opakujeme naše otázky a členské štáty nezodpovedajú plne na naše otázky. Sme v pravidelnom kontakte s členskými štátmi. Monitorujeme napredovanie keď máme, keď máme pochybnosti, môžeme si otestovať vozidla v laboratóriách DRC a vystavíme ich harmonizovanému interpretovaniu toho, ako sa predpisy chápu mm, na úrovni EÚ. Škandál treba vykoreniť v zárodku a členské štáty musia transparentne odhaliť všetky informácie, ktoré sú na to potrebné ja v komisii a komisia ako taká naozaj transparentne konáme, sme zaangažovaní do veci razantní, rozhodní a my žiadame to isté od členských štátov, aby boli takýto rozhodní a transparentní, nič menej. S ničím menej sa neuspokojeme. Vieme, že Volkswagen tieto klamlivé softvery už nepoužíva, ale ak chceme zistiť, či v praxi niektorí ďalší výrobcovia automobilov takéto e, vypínajúce, rušiace a zavadzajúce zariadenia používajú, E, žiaľ, odpoveď často je, že áno. Sú výnimky, ale že tieto výnimky nie sú jasne vyjadrené. Preto ja opäť zdôrazňujem, nikdy sa niečo takéto nevyjasňovalo, nikdy sa na výnimky nikto nepýtal, aby sme ich objasnili. Jednoducho sa výrobcovia e, automobilov rozhodli aplikovať si pravidla, ako sa im hodilo. A je prekvapujúce, že takto sa správajú doteraz. Ešte stále som neprišla k e, záveru, pretože chcem počkať na úplne všetky informácie. Budem pokračovať a budem vyvíjať tlak na, členské štát, na členské štáty, aby nám poskytli všetky odpovede a reakcie transparentne. A ubezpečujem vás, že urobíme všetky opatrenia, ktoré máme k dispozícii. Nebudem sa zdráhať použiť všetky nástroje, ktoré mám k dispozícii v našom systéme presadzovania práva v praxi. Naozaj ma rozhorčuje, ako sa v tejto kauze všetci správali k európskym spotrebiteľom. Oni boli priamými obeťami tohto škandalu. Priemysel automobilový a členské štáty ich mali brať vážne. Ja apelujem na e, orgány, príslušné orgány, ktoré majú chrániť spotrebiteľov, apelujem na nich, apelujem na Volkswagen, aby pripustili svoj diel. Spolu s pani komisárkou Jourovou sme sa zhodli, že nie sme spokojné s tým, ako sa správajú k spotrebiteľom politicky aj z viacerých hľadisk sa jednoducho pokúsime, aby sa nastolila dôvera a spotrebitelia nemali pocit, že boli ponechaní sami na seba. Toto je moje, moja rozhodnosť, osobná, ale je to aj rozhodnosť komisie, s ktorou pristupuje k tejto téme. Nepochybujte o tom, že sa budem razantne zasadzovať o riešenie tohto problému do samého koreňa tohto problému. Naše vyšetrovanie samé o sebe nepostačí k tomu treba ešte ďalšie vyšetrovania, ktoré už sú na stole. Treba sa zaoberať návrhmi, ktoré sme už pripravili a skoncipovali. To je naša spoločná zodpovednosť, že sa tieto návrhy spracujú tak, ako sa majú, že sa im bude venovať pozornosť. Dovolte mi skončiť pozitívnym tónom. Verím, že tento škandál ponúka Európe príležitosť. Príležitosť prejsť k novému typu automobilového priemyslu, k novej ére mobility, ktoré, ktorá bude založená na nulových emisiách, na automatizovanom riadení vozidla. Máme skupinu, ktorá sa volá Gear 2030, ktorá má prijať veľké rozhodnutia, a to urgentne, o možných alternatívach k autám, ktoré poháňa nafta a benzín, aby bolo zabezpečené, že budúce auta budú mať nulové emisie. Túto voľbu musíme urobiť dnes. A hovorím, že je urgentná, že je súrna, pretože svet nestojí na mieste. Ja budem riešiť minulosť, ale rovnako dôležité je hovoriť s vami o budúcnosti, ale bez toho, že vyriešime minulosť a bude všetko v minulosti transparentné, sa nemôžeme pohnúť ďalej. Tieto veci sa musia vyvinúť tak, aby sme vedeli, kadiaľ ísť k inteligentnej mobilite v Európe. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani komisárka za vaše úvodné slova a dávam slovo spravodajcovi pani zadovi. Ďakujem pekne pani predsednička, pani komisárka. Eh, habla usted de resistencias. Hovorili ste o odpore, Otázka teda je, či bol odpor v komisii. Stalo sa vám to? Napríklad pokiaľ ide o emisie NOx u osobných aut? Uh, the... uh, odkedy som prišla do komisie, tak som sa nesretla so žiadnym odporom e, teda zo strany služieb komisie, ale to neznamená, že som spokojná s načasovaním našej práce. Určite to trvalo príliš dlho, ako som povedala na úvod. Žiaľ. Moment z toho emisného škandalu Volkswagenu e, vlastne urýchlil našu prácu. A tak by to nemalo byť. Naozaj by sme mali pracovať rovnakým tempom počas celého procesu. Avšak počas prvých niekoľkých mesiacov môjho pôsobenia v komisii sme predložili a prijali prvý balík RDE a to bol úspech. No ale teraz tu máme ten druhý. Ďakujem. Muchas gracias, También hablado... Ďakujem pekne. Hovorili ste aj o úlohe členských štátov. Skonštatovali ste niekde, že um, možno došlo k nejakému zlyhaniu, napríklad pokiaľ ide o dohľad na trhom alebo niečo podobné? Ďakujem. Áno, Ja som kritizovala teda úrady a orgány, ktoré e, schváľujú, teda robia tú, to typové schválenie v všetkých štátoch, e, teda respektíve kritizoval som ich organizáciu. Oni samozrejme musia pracovať podľa toho, aké majú zadanie, ale musí byť všade rovnaká kvalita služieb. A teraz tomu tak nie je. To je problém. A samozrejme, respektíve máme jednotný trh, takže je dobré, že máme túto sieť orgánov, ktoré robia to typové schvalovanie, to je pozitívne, ale musí mať istotu, že naozaj každé auto, ktoré je preverované v týchto orgánoch alebo inštitúciách, že e, sa preveruje rovnako a momentálne sa to nedá zabezpečiť. Preto vlastne predkladáme ten nový návrh aj na základe toho, čo sme sa vlastne ponaučili na škandále Volkswagenu, čiže nepredpo, nepred, nenavrhujeme nejakú novú agentúru, len eh, aby sa teda trošku zreorganizoval tento systém. Ďakujem pekne. No, takže dúfajme, že s tou novou legislatívou sa teda eh, zaplatajú všetky tieto medzery, ktoré ste spomínali. Avšak chcel by som sa dotknúť trošku aj budúcnosti. Vy ste to spomenuli. Povedali ste, že sú tam mnohé možnosti, s tým súhlasím. No aj kríza je spojená s možnosťami, ale kríza v tomto sektore sa týka aj mnohých pracovných miest. Ak sa teda hovorí o možnostiach, no neviem, ako sa dá zaručiť, alebo aké by boli potrebné opatrenia, čo urobíte, aby ste sa postarali o to, že vlastne automobilový sektor z tohto vzíde posilnený. Ďakujem pekne. Som si istá, že obzvlášť e, v tomto čase je to príležito, príležitosť pre európsky automobilový priemysel. Je to pre nás príležitosť, ale spoločne s vami, a to je vaša úloha, musíme úplne vyčistiť minulosť. Musíme mať jasno v tom, čo sa udialo, potrebujeme všetky dôkazy, fakty. A ako som povedala na úvod, nie som si istá ohľadne tých iných výrobcov automobilov. Samozrejme nemáme dôkazy zatiaľ, takže nemôžem povedať nič proti žiadnemu inému výrobcovi, ale musíme zistiť všetky fakty. A potom sa môžeme zamerať na budúcnosť, pretože veci sa teraz hýbu podstatne rýchlejšie než v minulosti. Pred pár rokmi by som ani neočakávala, že to pôjde takto rýchlo. A vidíme realitu napríklad tých elektromobilov. To je naozaj za rohom. To nie je otázka nejakých desiatok rokov. Je to možno otázka dvoch, troch rokov, e, kým zaznamenáme, zaznamenáme o mnoho väčšie používanie, masívnejšie používanie tých elektromobilov. Čiže naozaj veľmi intenzívne na tom pracujeme. Piati komisári, všetky tieto témy súvisiace s budúcnosťou európskeho automobilového priemyslu veľmi podrobne spracovávame. Ďakujem pekne, pani predsednička a ďakujem pani komisárka, že ste prišli. Za, ďakujem za vaše úvodné vystúpenie. Ja by som sa chcel viac zamerať na to, čo sa udialo potom, keď vlastne vypokol ten škandál Volkswagenu. Odvtedy sme mm, získali podstatne viac informácií. Vieme, že po 22 minútach tie uh, technologické zariadenia to vypínajú v niektorých Fiatoch alebo v niektorých eh, autách značky Renault sa pri určitej teplote tieto eh, zariadenia tiež zapínajú. Čiže ten škandál je podstatne rozsiahlejší než len eh, vo Volkswagene. Ale napriek tomu mnohé autá sa dostávajú na trh, ktoré nie sú v súlade s legislatívou EÚ. A keď sa pozerám na ten prehľad tej situácie, kde teda bola tá kampaň e, stiahovania aut e, z trhu, tak vidím tu mnoho takýchto dobrovoľných e, stiahnutí. A teda moja otázka je, ako zabezpečíte, alebo za, teda, že súčasná legislatíva, ktorá sa momentálne uplatňuje, sa uplatňuje a presadzuje v členských štátoch riadne na existujúce automobily. Ďakujem. Takže uh, Poprvé, um, som v neustalom dialogu s členskými štátmi, najmä teda s ministrami dopravy, pretože bez uh, nejakého dohľadu zo strany Európskej komisie nemôžeme robiť toto smernicu. Ale samozrejme, ideme od prípadu k prípadu v každom členskom štáte, skúmame, čo sa deje. Tie správy, ktoré máme z vyšetrovania, sa snažíme teraz skonkretizovať. Zatiaľ nie som úplne spokojná, ale samozrejme máme aj určitú moc v rukách. Ak boli porušené pravidlá, alebo ak si niekto poohýbal pravidlá tak, ako sa mu to hodilo, tak členský štát je povinný ich pokutovať takéhoto výrobcu. A ak to neurobí, tak ja využijem svoju právomoc spustiť eh, teda konanie do porušenia zmluv. A ja sa nebudem obávať takéto niečo spustiť. Čiže preto žiadame tú mm, dohľad, teda rolu dohľadu v tom novom systéme schvalovania e, typov. Uh, teda vy nakladáte väčší tlak na členské štáty, aby konali rýchlejšie, pretože väčšina spotrebiteľov ešte stále vidí, že na trh prichádzajú auta, ktoré jednoducho nie sú v skúlade s legislatívou EÚ vo svojich ehm, e, písomných odpovediach hovoríte o tom, že sa to vyšetruje a tak ďalej a tak ďalej, ale niektoré veci sú naozaj už úplne jasné. Čiže e, je tam väčší tlak na tie členské štáty, než to, čo hovoríte teraz? I, I Neviem, ako to ešte silnejšie vyjadriť, ale verte mi, že ja mám neustály kontakt s ministrami dopravy a naozaj vyviam na nich tlak a nie som spokojná s tempom, s načasovaním, ktoré, teda s tým časom, ktorý si nechávajú na odpovede a nie som spokojná s celým procesom, ale nemôžem eh, konať bez toho, aby som mala jasné dôkazy o tom, čo sa deje. Uh, povedali si, všetci vieme, čo sa deje, no ale ja som práve preto povedala, že tiež mám ten pocit, nemôžem povedať, že okrem Volkswagenu sa nikde nič neudialo, ale ja potrebujem mať dôkazy a potrebujem tie dôkazy teraz a nie o 6 mesiacov. Um, Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka. Hovorili ste o to, že sa chcete zamerať aj na budúcnosť. Sa súhlasím s tým a dúfam, že vyvodíme nejaké e, ponaučenia e, týkajúce sa budúcnosti aj v našej správe. No a jedna z, jeden z hlavných problémov, ktoré vidím ja, je ten vzťah medzi európskou a národnou úrovňou. Vy ako komisárka ste nemali dostatok nástrojov na to, aby ste mohli na členské štáty vyvinúť dostatočný tlak a členské štáty neurobili skutočnú implementáciu a realizáciu európskej legislatívy. Takže teraz pozeráte sa aj na iné sektory, pretože tento istý zásadný problém sa môže objaviť aj v prípade chladničiek, hračiek alebo čohokoľvek Takže e, vyšetrujete to teraz, aby ste sa možno vyhli tomu, že v iných sektoroch sa vyskytnú takéto škandály? Uh, we new... Diskutovali sme a pracujeme na medicínskych zariadeniach, ale úplne úprimne povedané, zamyslela som sa nad tým, pretože samozrejme teraz sa zameriavame iba na, tú, e, na ten systém E, e, typového schválenia pre automobilový sektor, ale možno bude potrebné a dúfajme, že sa nám podarí s našimi službami e, preveriť to sektor po sektore, aby neboli žiadne problémy. Ja som si tiež mnohokrát položila otázku, či ja osobne a my ako komisia by sme mohli urobiť niečo viac ohľadne tohto prípadu, ohľadne toho škandalu s emisiami, či sme mali nejakú možnosť alebo máme nejakú možnosť konať e, vopred. A úprimne povedané, naozaj pozerám si všetky tie spisy, pozerám si všetky tie dokumenty a bez spolupráce členských štátov v pracovnej skupine na rôznych, e, v rôznych tímoch, jednoducho to rýchlejšie nejde. Ale ak chceme byť súčasťou riešenia problému, tak musíme sa snažiť byť rýchlejší, a musíme trošku aj predvídať, čo by sa mohlo stať. Preto vlastne pracujeme na tých medicínskych e, zariadeniach, ale možno e, sa pozrieme aj na ďalšie oblasti sektory. Pán Karinš? Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka za to, že ste prišli že ste veľmi promptne, pozitívne zareagovali na našu žiadosť, aby ste prišli medzi nás, čo nie je také bežné medzi komisármi. Ja mám otázku. Keď sledujete tlač, počúvate, čo sa deje, tak mnohí politici a hm, ešte väčší počet občanov v Európe si myslia, že EÚ je nejaké takéto obrovské, um, príliš silné monštrum, že je to veľmi zlá vec. Vedeli by ste nám vysvetliť, pokiaľ ide teda o emisie vozidiel a dohľad nad týmito emisiami, aké má naozaj Európska komisia právomoci v, tejto, v tomto kontexte? Máte naozaj e, také veľké právomoci, ako sa mnohí obávajú, alebo je to trošku inak? European. Európska právomoc je len v oblasti legislatívy. Súčasný systém vychádza zo vzájomnej dôvery, keď je to auto certifikované, schválené v jednom členskom štáte, môže sa voľne pohybovať v celej EÚ prerušuje e, otázku. Takže úloha komisie je stanoviť legislatívu alebo navrhovať legislatívu. A dohľad, tam je aká vaša úloha? E, dohľad nie je naša úloha. Žiadny dohľad e, nad na, e, dohľad nad výkonom legislatívy na národnej úrovni. Otázka. Čiže členské štáty by mali pracovať e, v súlade e, so, teda, so sebou navzájom. Oni robia ten dohľad. Máte vôbec nejaký vplyv na to, čo tie členské štáty urobia alebo neurobia v oblasti toho typového schváľovania, pokiaľ ide o dohľad nad celým tým procesom po schválení vozidla? Odpoveď žiaľ nie otázka. Takže vy komisia ako tá veľká, ako tá európska emisná veľmoc, vlastne e, nie je tu nejaká európska veľmoc, e, pokiaľ ide o emisie. Takže podľa vás je to možno trošku zlyhávajúca architektúra? Odpoveď áno. E, samozrejme, práve preto navrhujeme nový systém typového svalovania a opäť ja nie som osoba, ktorá by tu chcela nejakú super veľmoc európsku nad všetkým, preto vyzdvihujem, že navrhujeme to sektoru, Nevylučujeme, že v budúcnosti bude možno potrebné upraviť to aj pre iný sektor, ale teraz to navrhujeme len pre tento sektor a nenavrhujeme napríklad žiadnu agentúru. Ja nezdieľam názor niektorých mojich kolegov, ktorí chcú Európsku agentúru v tejto veci. Nie, určite nie. Ja si myslím, že to, čo navrhujeme, je postačujúce. Čiže my môžeme robiť dohľad, môžeme dávať nejaké konzultácie, môžeme zdieľať zodpovednosť členskými štátmi ale nebudeme sa na to pozerať, tak povediac, e, len tak e, z okraja, keď e, niekto nebude dodržovať európsku legislatívu. Otázka, mohli by ste povedať niečo o tom odpore, ktorý ste spomínali, odkiaľ pochádza, prečo odpoveď? Momentálne kľúčové skutočne načasovanie my sme navrhli ten systém typového schválenia v januári tohto roku, takže už je to nejakých 8-9 mesiacov. No a viem samozrejme, že to trvá nejaký čas. A počula som, že mm, sú tu určité hlasy, ktoré hovoria, že je to príliš ambiciozne, že nepotrebujeme takýto európsky dohľad. Otázka, to je z úrovne členských štátov? Odpoveď aj z úrovne členských štátov, aj z parlamentu, musím povedať. Takže táto úroveň ambície je postačujúca. Nie je to príbeľa v tomto konkrétnom prípade, je to akurát na teraz, na túto situáciu, v ktorej sa teraz ocitáme. Môžem ešte tretiu otázku, je to dlhá otázka, eh, ale možno dokážete krátko odpovedať. Prečo si myslíte, čo je ten zásadný rozdiel medzi USA a EÚ, pokiaľ ide o tie kompenzácie, eh, prečo spotrebitelia v USA teda niečo dostali, Európania nie. Odpoveď. No, jednoduchá odpoveď. Pretože právne prostredie, legislatíva, systém legislatívy je dosť odlišný. A viem, že z právneho pohľadu európsky výrobcovia aut nie sú nútení odškodiť európskych spotrebiteľov rovnako ako amerických ako Európska komisárka pre priemysel musím naozaj na toto poukazovať. To nie je férové. Európsky spotrebitelia, ja viem, že ten právny základ je iný, ale musí tu byť nejaké dobrovoľné konanie zo strany uh, tých výrobcov aut. Napríklad Volkswagen. Ja som o tom veľa s nimi hovorila a nie je tu nejaká dobrá vôľa odškodniť. Ja nehovorím, že to má byť úplne identická eh, kompenzácia, identické odškodnenie na oboch stranách Atlantiku, ale musí tu byť niečo porovnateľné pre európskych spotrebiteľov. Ďakujem. Pán ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani komisárka. Predpokladám, že to, čo nachádzame v tomto eh, výbore, je to, že je veľmi dôležitá litera zákona, že treba teda rešpektovať duch eh, zákona. Čiže to, zrejme to nikdy tak celkom nebude. No a pokiaľ ide o tú vašu frustráciu, pokiaľ ide o isté vaše žiadosti, možno to má niečo dočinenia s jasnosťou právnych predpisov. Vy ste povedali, že definícia rušiacich zariadení bola jasná už pred eh, roky. V otázke 10 ste hovorí, že ešte prebiehajú E, vyšetrovania, že budú potrebné diskusie s členskými krajinami. Potom je tam otázka termálnych okien. Je tento proces vyšetrovania taký, že sa budete zaoberať tou definíciou rušiacich zariadení. Opäť chcem počiarknúť, že rušiace zariadenia v našich e, právnych predpisoch sú zakázané. Isté, že sú výnimky. Áno, za istých možností je možné ich použiť. Tam je to tiež celkom úplne jasné. Ja som pred niekoľkými mesiacmi povedala, že to nie je tak, že, že sa používa rušiace zariadenie, pretože vo Fínsku je teplota 17 stupňov Celsia. Vy predsa môžete používať celý rok. Čiže tá definícia rušiacich zariadení je sa zakladá na tom, čo vám povedia výrobcovia aut. Čiže na, na tej e, legislatív, na legislatívnom výklade súčasnej legislatívy komisár Tajani nám povedal, že keď chceme presnú definíciu, musíme sa spýtať inžiniera. Ja nebudem odpovedať eh, vo veľkých eh, technických detailoch, ale som si istá, potom ako som diskutovala s mojimi útvarmi, potom ako som to všetko skontrolovala, tak táto definícia je teraz eh, jasná. Tieto rušiace zariadenia sú presne definované, ale teraz nám ide o to, aby sa jednotne E, používali e, tieto nariadenia. Ale je tu o vykonávanie právnych predpisov. Prečo ste neuskutočnili konania kvôli porušovaniu zmluv? Ja som to už povedala. Totiž čakáme ešte stále na tie chýbajúce informácie, ktoré sme zatiaľ nedostali zo strany členských krajín. No ja nie som taká odvážna, aby som začala toto konanie kvôli porušovaniu zmluv bez toho, aby som mala dôkazy. Takže úplne závisíte na tom, čo vám pošlú členské krajiny. No áno, rátame s tým, že budú takéto konania kvôli porušovaniu zmluv. No a ešte, viete, v otázke 10 hovoríte, že analýzujete tie diskusie s členskými krajinami o legálnosti určitých praktik. Je to spôsob zabezpečenia toho, že e, majú možnosť identifikovať e, tieto praktiky. Vedie to ku blokovaniu informácií, ktoré vy potrebujete? Teda to, čo vám bráni spustiť konanie kvôli porušovaniu zmluv. Týka sa to teda zákonnosti či legality. Musíme sa sami posudzovať, aj naše útvary, možno nie osobne, teda čo je, či čo nie je e, rušiace zariadenie členské krajiny. To je jediná odpoveď že ja potrebujem e, informáciu, všetky fakty no a potom rozhodnú, roz, e, rozhodneme o tom, e, či tam bolo rušiace zariadenie alebo nie. Čiže ide vám o to, aby ste dostali informácie zo strany členských štátov. A ide teda aj o otázku zákonnosti. Áno, dostali sme správy zo štyroch členských krajín. Z našej perspektívy nie sú kompletné, takže nemôžeme z toho vychádzať, nemôžeme na tom stávať. A ešte posledná vec, TSMD. Máme tu zápisnicu, ide o faktory konformity, ide o presnosť eh, týchto meradí, meraní ste sklamaná, že my sme v tomto ohľade viac eh, ambiciózni? No, možno, že som bola troška sklamaná, lebo viete náš pôvodný návrh bol veľmi ambiciózny. Nie veľmi, ale ambiciózny, ako je to definitívne rozhodnutie či definitívny kompromis. No ale Máte zápisnicu zo zasadania výboru TSMV. Nebola tam možnosť na dohodnutie sa v prospech definitívneho kompromisu. Iste viete, že najambicionnejší návrh bol z Holandska. Áno, ďakujem pekne. Dobre, ešte sa môžeme k tomu vrátiť, pán Henkel. No, ja budem formulovať moje otázky po nemecky, ak si teda dáte, prosím, slúchadla. Pani komisárka, v odpovedi na otázku 6 ste povedali, že zákaz rušiacich zariadení je záležitosťou absolútne jasne definovanou. Bol tu 30. augusta pán Verheugen, ak to tak chcete. Je to váš predchodca, on povedal e, práve opak. Povedal, že je to hmlisté a dokonca sám priznal veľkú chybu. E, môžete mi vysvetliť toto protirečenie? Hm, môžem zopakovať to, čo som už povedala nepochybujeme. Ne, nevedeli sme o týchto veciach prv, ako e, vypukol škandál vo Volkswagene. Nehovorilo sa o rušiacich zariadeniach. Z môjho hľadiska, a to som prevor, preverovala s mojimi útvarmi, definícia je jasné, ako som povedala už predtým. Všetky členské krajiny s výnimkou jedného súhlali so mnou na Rade pre dopravu. Súhlasili v tom zmysle, že definícia je jasná. Pani komis- komisárka, nejde mi Pani komisárka, nejde mi o to, čo urobil Volkswagen, ide práve o ten rozdiel medzi tým, čo komisia navrhla, alebo na čom sa uzniesla, potom medzi možnosťami interpretácia automobilového priemyslu. Zoberme si napríklad termookna 17 stupňov Celzia. Predsa to je veľmi hmlisté, nejasné a boli tam potom veľké medzery, ktoré sú k dispozícii e, automobilovému priemyslu. Komisár, komisia by mala priznať, nielen bývalá komisia, pán Verhoeven, že tieto smernice boli príliš nejasné, že tam boli hmlisté. Nie. Ja si myslím, že slabinou bolo to, že sa slabo vykonávali smernice. Nebola e, slabá smernica samotná. Pravidlá sú absolútne jasné. Chcem to ukončiť tým, že poviem, že pripravíme usmernenia, ako používať súčasné právne predpisy, ako by mali byť jasnejšie pre jednotlivé členské krajiny ale nie je to e, niečo v prospech rušiacich zariadení. Nie, nie, v mojej otázke nie ide o rušiace zariadenia. Ide o skutočnosť, že predpisy pre výrobcov automobilov sú nejasné. A to dalo možnosť na to, že sa zriadovali rôzne termok, na To nemá nič spoločné s Volkswagenom. Nechajme to tak, asi sa nedostaneme ďalej. Mám ešte ďalšiu otázku. E ja som napísal pani komisárke Jurove a pýtal som sa, na ako, akej báze žiada od Volkswagenu, že musia podávať také výkony, ktoré by mali zodpovedať americkým štandardom. Je zvláštne, že ste mi odpovedali vy. Prečo? Nebolo mi to teraz celkom jasné. Ja som napísal pani komisárke Jurovej a pýtal som sa, preto, prečo žiadal od e, Volkswagenu také výkony, také výsledky, ktoré sa mali realizovať na základe amerických noriem, štandardov, nie na základe európskych. Pani Jorová neodpovedala, odpovedali ste vy. No a ja pridám ďalšiu otázku prípade, ak zastávate názor, že Volkswagen by sa mal správať tak, ako keď bol v Európe, nezastávate názor, že by sa mali zmeniť aj emisné štandardy, aby boli také náročné, aké sú v Spojených štátoch. No, pokiaľ som to pochopila, Pani Jourová e, žiada od e, Volkswagenu kompenzácie. Isté, že vieme, že tie štandardy, emisné štandardy sú v Spojených štátoch, iné v Európe, ako som povedala. E, máme smernicu o ochrane spotrebiteľov a komisárka Jurova je zapojená do tohto procesu v tomto ohľade. Možno sa vrátim k vašej predchádzajúcej otázke. Ja som to dobre pochopila, ale nesúhlasím v tom zmysle, že bola e, nejasná táto e, legislatíva. To je všetko z mojej strany. Pán Federle. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani komisárka, že ste mm, prišli medzi nás. Boli ste otvorená, čo je dôležité pre prácu nášho výboru. No, e, potom, že sme si prečítali zápisnicu, je jasné, že niektorí členovia včítane Švédska, pochádzame zo Švédska, sme sa oboznámili s nariadením, niektorí boli rýchli, niektorí sa posunuli, posunula sa, napredovala komisia, niektorí členovia povedali, jeden napríklad povedal, že musíme byť pragmatickí. Nemali by sme využívať čísla, žiadne argumenty, máme byť iba pragmaticky iní členovia e, chceli spomaliť e, postup, chceli odročovať hlasovanie. No a teraz, keď sa dostávame k balíkom, ktoré sa majú začať používať o rok. Ak e, chcete zabezpečiť, aby sa nespomaľovala práca v členských krajinách, ktorá už je v pohybe. Čiže reakcie komisie, hlavne od vás, e, boli úplne jasné od vypuknutia škandálu. No, možno ešte raz. Je dôležité teraz vyvíjať nátlak. Musím vyvoj, vyvíjať nátlak ja, ako aj vy. Vy ste predsa silná inštitúcia. Je, je to teda čas v prospech ktorého boj, bojujeme. to prišiel pred rokom. Vtedy uh, E, sme si povedali, že na začiatku budúceho roka budeme mať zjednotený, to je zaďalej dôležitá dobrá spolupráca s členskými krajinami. Ale ja si myslím, že väčšina pochopila, aká je situácia. Väčšina chápe, že sú tu technologické zmeny. a podľa všetkého neprejdú teda na tú stranu, na druhú stranu, bez toho, aby, aby neuzavreli minulosť. E, ďakujem za vašu odpoveď, pani komisárka. E, Aj kolegyňa Karens sa vyjadrila k tomu, aké sú právomoci komisie. Vy ste spomenuli jednu právomoc výsadu, ktorú môžete použiť, a to je e, konanie o porušení zmluvy. Váš predchodca to neurobil. Ale chcem prejsť k otázke. Mm, nikto ešte nemá jasný obraz ani zo všetkých tých vypočutí, ktoré tento výbor mal, čo sa stalo. A či sa takéto niečo nemôže zopakovať. Ja si myslím, že vy ste to s pánom predchodcom Tadžaným a s pánim, pánom komisárom Potočníkom ehm, počuli sme, že tam bolo trošku napätie alebo boj medzi dvoma generálnymi riaditeľstvami, ktoré boli zapojené, aký mechanizmus vy ako komisárka celé kolegium chcete zaviesť, aby európska legislatíva nebola porušovaná. A ak bo, bude, tak čo sa stane? Ako, ako treba zabezpečiť, aby bola dodržiavaná? Teraz sú to autá, na budúce to budú stavebné materiály alebo niečo iné. Ako zabezpečiť? že vytvoríme systém, ktorý, v ktorom bude možné na základe jemného prvého signálu okamžite zareagovať. My ako inštitúcie sme stále takýto systém, ani my, Európsky parlament, sme neboli schopní konať, konať keď niekto poruší e, dohodnuté dohody a legislatívu. Vypracujete systém taký, ktorý zaručí, aby sa to opäť nestalo? Pani komisárka, áno, v kolegiu komisárov teraz pracujeme ako skupina. Nemôžem potvrdiť, ja som nebola v komisii predtým, nemôžem potvrdiť, ako to brali predtým. Ja môžem posudzovať len tie dôkazy, ktoré sú predo mnou na stole zozbierané. Musím povedať, že tento proces naozaj trvá pridlho. To je pravda. Začali sme v komisii v roku 2011 na R DE. A teraz je 2016 a všetky tie diskusie medzi tým jednoducho ne, nemôže byť nikto byť spokojný s takýmto tempom. Je to priveľa. Ale každý u nás v komisii a napríklad skupina GEAR 2020-2030 a každý komisár je, nehovorím, že som si úplne istá, ale ja urobím maximum preto, aby sa takáto situácia v budúcnosti nemohla zopakovať. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem pani komisárke za to, ako sa vyjadrila. Ja by som, pani komisárka, zišiel trošku do podrobností na nižšiu úroveň. Predstavme si minulosť po finančnej kríze. Ako sa finančný výbor pri svojom zasadnutí vyjadroval, že finančné firmy nesmú byť priveľké, ktorý sa napríklad spomenulo aj e, General Motors. Hovorili sme aj o tom, že zamestnanosť ovplyvnila náš postoj k veci, pretože ak by veľká firma zamestnávala veľa ľudí, štát by pravdepodobne pri nebola. Som v úrade 22 mesiacov, takže na základe toho, čo som dostala predložené na papieri pred, predo mňa, na základe diskusie s mojim servisom, s mojimi podriedenými, ktorým naozaj plne dôverujem, na tomto základe si myslím, že by že sme možno mohli konať rýchlejšie, ale nemohli sme konať inak. Pretože sa vedelo, že sú rozpory medzi laboratórnymi testami a testami za skutočných jazdných podmienok v skutočnom živote, v realite. A začali sme konať. Komisia začala konať, ale bolo to zdlhavé. Nevedeli sme sa dohodnúť a postupovať rýchlejšie. Zopakujem to ešte raz. Emisný škandál bol podnetom, ktorý akceleroval proces. Keby nebol prišiel škandál, škandál boli by sme ešte pomalší. Ja vás preruším, pani komisárka. Ja sa vrátim k tomu, čo som povedal. Predtým musíme predsa aj vo výbore pre vnútorný trh pokračovať v diskusiách o tom, ako sme predtým zlyhali. Aj Európsky parlament vo svojich rezolúciách čo povedal. A vy ako zákonodarcovia ste povzbudzovali konkurenciu medzi testovacími inštitúciami. A čo sa týka nariadení o testovom schvaľovaní, vy ste ako komisia povedali, že by tieto testovacie firmy nemali byť závislé finančne od priemyslu automobilizmu automobilového priemyslu. Ale ja mám pocit, že keď sa testovacie inštitúcie musia podrobiť konkurencii, konkurenčnému boju, aj keď financie neprichádzajú priamo z automobilového priemyslu, nemyslíte si, že nepriamo predsa len prichádzajú a preto je samotná konkurencia medzi testovacími firmami problémom? Komisárka, ja si nemyslím, že je problémom konkurencia. Ja si myslím, že základom je vzájomná dôvera pre jednotný trh. Máme sieť týchto spomínaných inštitúcií a keď im dôverujeme, že si vykonávajú svoju prácu ako treba, že aplikujú nariadenia rovnako, to je to najdôležitejšie a najzásadnejšie pre nás. Takže teraz máme situáciu, kedy vieme, že niektoré inštitúcie, ktoré schváľujú e, typ, typové schváľovanie vykonávajú, sú slabšie, niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie a nemalo by to tak byť. Budeme hovoriť aj o štandardoch vo výbore pre vnútorný trh. Ja vám môžem povedať, že štandardy pre malé a stredné podniky e, naozaj malé a stredné podniky sa už dlho stiažujú na tieto firmy, na inštitúcie, ktoré robia typové schváľovanie. Myslíte si, že je dobrý nápad, keď takáto organizácia má pod sebou aj komerčný testovací servis, ako tomu je napríklad v Holandsku? Možno, že to aj súvisí s predchádzajúcou otázkou. Ja si myslím, že členské štáty sa musia rozhodnúť pre komplexnú štruktúru poplatkov, ktorá by riešila to, ako sa bude platiť za testovanie. My v Holandsku máme niečo, čo sa volá RD2TV. To je vládna platforma, ktorá má pri sebe komerčnú inštitúciu, vykonávajúcu testovanie pre automobilový priemysel. Nemyslíte si, že je to konflikt záujmov, keď tieto dve inštitúcie sú na takéto platforme spojené? Ja si nemyslím, že tam je konflikt záujmov, nie? Odpoveda pani komisárka. Musia byť schopné vykonať rovnaký servis pre priemysel aj pre štát. Rovnakú službu poskytnúť. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Pani komisárka, hovoríte, že... Ja som tu, pani komisárka. Ďakujem, že ste povedali, že napokon rozbehnete konanie za porušenie zmluvy. Ale čo sa týka pokút, nie je to nič zložité. pochopiť, že žiadny štát nekonal. A pritom ich máme k dispozícii. Pokuty sa môžu udeliť kedykoľvek? Mohli ste ich udeliť už pred rokom? Prečo sa tieto pokuty ne, nedali na zaplatenie? Sankcie. Prečo? Ja opakujem len to, čo som povedala predtým, hovorí pani komisanka. Nemáme na to právny základ plný. Ale budem konať len, čo to bude možné. Ale, pokračuje rečník z pléna, hovoria, hovoríte aj, že vlády, niektoré vlády členských štátov vám neposkytujú neposkytli doteraz informácie. Vlády by boli hlúpe, keby vám dali informácie, keď vedia, že na základe týchto informácií sa proti ich štátu začne konanie za porušenie zmluvy. Je smiešne čakať na takéto informácie. Môžem vás ubezpečiť, že nebudeme čakať. Viac ako niekoľko ďalších týždňov s našimi postupmi za porušenie zmluvy. Čo sa týka Spojených výskumných centier, je to jediné testovacie stredisko v EÚ, ktoré je nezávislé od automobilového priemyslu. Prečo nevyužívate viac e, expertizu a erudíciu tohto testovacieho centra? V odpovedi na jeden z listov hovoríte, že asistencia je tu pripravená, môžu overovať, môžu kontrolovať. Naozaj ste to mysleli vážne, keď sú... Keby niekto poprosil GSE, vy by ste im dali autoritu, aby konali? Autorizovali by ste ich? Zatiaľ využívame GRS, ich odborníkov. Existujú určité štúdie, určité hranice, ale pre typové schváľovanie ich budeme používať plne, bez limitov, naplno. A z TRC ich tiež používame takmer naplno. ak národný orgán požiada GSE o pomoc, vy umožníte, aby GSE im pomohlo? Áno, odpoveda pani komisárka. Prečo teda GSE odmietlo požiadavku talianskej prokurátorky pani Sansari, aby overili emisie v e, istej veci. Prečo ste to odmietli? To je vec pred niekoľkých týždňov. Ste teda ochotní použiť GSE alebo jednoducho držíte, e, robíte zastierku automobilovému priemyslu? Viem, že toto bol súdny prípad z toho z Talianska. Ja využívam GSE, ich expertov, ich erudíciu, ich odborníkov. Ale ak talianská prokurátorka vás požiada, aby ste poskytli testovacie laboratória GSE na tú, tento, túto kauzu. Prečo odmietate? Prečo ste odmietli? Vidíte dôvod na odmietnutie? Neviem podrobnosti o tomto konkrétnom prípade, ale počula som, že to je súdny prípad a nie prieskum trhu alebo dozor nad trhom. Ne, nebolo tu, nešlo tu o schvaľovanie, o typové schvaľovanie, len, len súd požiadal o vysvetlenie e, DRC. Možno by sme sa o tejto konkrétne veci mohli, mohli porozprávať neskôr. GSE za ostatné týždne robilo v e, triede automobilov Euro 6 isté verifikácie. Hovorilo sa tam o konformitnom faktore. A vy sa skrývate za týmito dátami. Prečo tieto dáta nie sú zverejnené? skrývate veľmi dôležité údaje o napredovaní tejto celej veci. GSE nameralo isté údaje, vy ich máte. Vy ako komisárka odmietate publikovať predmetné údaje. Je to ten istý trik, čo robil komisár v roku 2010, váš predchodca. A vy hovoríte, že napredujete? Komisárka, ja neskrývam žiadne údaje. Ak chcete odo mňa nejaké údaje, požiadajte požiadajte ma, okrem osobných mojich údajov, všetko je transparentné, všetko vám poskytneme. Od začiatku som to veľmi jasne povedala. Keď sme boli v Inispra, my sme požiadali e, o, odpoveď a vy ste dodnes neodpovedali. Hovoríte, že nám tieto údaje dáte? Áno, odpovedá komisárka. 330 dokumentov bolo odkrytých verejnosti, aj Euro 6, trieda Euro 6, áno, ja som pripravená, hovorí komisárka, aj tento dokument do Euro 6 vám poskytnúť. Ďakujem. Pán Tumis, keby ste e, mali ešte ďalšie otázky detailné k tejto veci, dajte ich na papier a pošlite ich sekretárke nášho výboru. Budeme to riešiť touto cestou. Pani komisárka hovorí, ja nemám žiadny problém okrem mojich osobných údajov, ja nemám žiaden problém so žiadnymi údajmi, poskytnem vám všetko všetko, čo e, chcete a čo sa týka súdnych prípadov, tam budú isté obmedzenia, ktoré si môžeme prebrať osobne. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Aký cieľ vlastne sleduje toto nariadenie 715 z roku 2007? Aký je jeho cieľ? Aký je môj cieľ? Hlavný cieľ, otázka, hlavný cieľ nariadenia. Pre mňa hlavný cieľ uh, je menej emisí v Európe a to je ten hlavný cieľ. Menej oxidov dusíka, lepší systém typového svalovania a naozaj uh, za to bojujeme a nezastavíme sa. To je hlavný cieľ. Dobre, super. Takže sa opýtam, ako interpretujete reálne podmienky využitia článku 5 nariadenia. Môžete nám dať nejakú svoju interpretáciu skutočnej, skutočnej situácii v používaní odpoveď. Ako som už povedala, do konca roku pripravíme úsmernenia pre všetkých, pokyny nie pre členských štátov, pre všetkých, ako vlastne uplatňovať e, súčasnú legislatívu. Pretože nie je nejasná, je veľmi jasná a transparentná, ale ako e, sme počuli najmä od jedného členského štátu, sú tam pre nich nejaké nejasné miesta, takže pripravíme e, tie pokyny, usmernenia do decembra Európskej únii by emisie by mali byť teda emisie dosahované buď v laboratóriu alebo v, v realite. A výrobcovia aut by mali mať tento cieľ dosahovať v laboratóriu alebo v reálnom svete. Samozrejme, že v reálnom svete. Preto bojujeme za tie balíky RDE, teda skutočných emisí aby sme mali e, podstatne nižšie emisie. Tieto dva balíky snáď už sa prejavia na budúci rok. Budeme to monitorovať, celý ten systém. A tie prvé výsledky budú pripravené do októbra. Ja sa s vami určite podelím o prvé výsledky monitoringu. Máme nový systém vlastne preukazovanie tých e, e, emisných stratégií, ktoré majú výrobcovia aut v Európe. Čiže tá otázka, respektíve tá, e, tá odpoveď je, že cieľom sú skutočné emisie RDE. Ďakujem. Pre mňa je dôležité, aby sme sa nezameriavali príliš na budúcnosť, ale aj na minulosť. Čiže chcem sa vrátiť k tým pôvodom, Prečo to trvalo tak dlho? kým sa zaviedla do platnosti vlastne nová legislatíva. Prečo to trvalo v podstate viac než 8 rokov, kým komisia teda predložila nový návrh? Odpoveď. Áno, bolo to príliš dlho. Uh, bol to pre mňa príliš dlhý proces, tých 8 až 10 rokov. A je to zodpovednosť nás všetkých, nielen Európskej komisie, ale v tomto prípade najmä Rady a členských štátov a všetkých tých pracovných skupín na rôznych úrovniach. Viem, ako to vyzerá aj počas môjho obdobia v, e, v úrade, ešte pred tým e, škandálom s Volkswagenom. Viem, aké to bolo ťažké a e, musíme nájsť teda nejaké dobré, dobrý záver z toho. Dobre, ešte mám ďalšiu otázku. Článok 12 upravuje stimuly pre kúpu čo najekologickejších aut. Ako je to vzťahu k nákladom na znižovanie emisí? Tie auta, ktoré už sú teraz na cestách, nedodržiavajú limity, prekročujú to 5-6 násobne, čiže nie je potom e, možné pohovažovať túto, toto financovanie za nejakú štátnu pomoc. V končnom dôsledku tie peniaze išli výrobcom aut jednoducho preto, že členské štáty sa zlakli a nerobili tie potrebné e, testy. Odpoveď. Samozrejme, členské štáty sú zodpovedné za tú kontrolu, za nejaké stimuly. Nie je to zodpovednosť Európskej komisie, ale súhlasím s tým, že musíme to preverovať, ako som už povedala, ako môžu predávať auta napríklad do Grécka s emisiami, ktoré sú 5-6 krát vyššie než uvedené v technickej príručke. Ako je to možné? No odpoveď je áno, ale stimuli tiež... Ak chcete hovoriť o minulosti, áno, ale musíme hovoriť aj o stimuloch pre elektromobily. To je tiež na strane členských štátov. To je tá hlavná vec na, uh, zajtrajška, na budúc- do budúcnosti. Dobre, druhé kolo, pán Lec. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka, som tu rovno oproti vám. Chcem sa opýtať na USA, a teda EPA, agentúru na ochranu životného prostredia v USA. Tam tie ťažké užitkové vozidlá boli, respektíve ich výrobcovia boli pokutovaní, pretože používali takéto e, rušiace e, zariadenia. A otázka teda je, že či ste v kontakte s agentúrou pre ochranu životného prostredia v USA, pretože možno sa od nich môžeme niečo ponaučiť. Čiže je tu nejaká spolupráca medzi službami USA na jednej strane a komisiou, vašimi službami na druhej strane? Odpoveď. Pokiaľ viem, e, nebola takáto spolupráca s EPA a ani nie je. Ale samozrejme, my sme sa z toho ponaučili a využívame ich expertizu, ich štúdie. E, v prípade teda tých ťažkých užitkových vozidiel sme to už požili pred mnohými rokmi. A teraz náš systém typového schváľovania Samozrejme, to znenie je trošku iné v našej legislatíve, v našich návrhoch e, oproti tým americkým, ale všetko vnútri je prakticky to isté. Každý si myslí, že to neexistovalo v Európe. to povinné e, zverejňovanie tých emisných plánov výrobcov automobilov, ale je to teraz už v európskej legislatíve a prebieha to. Dobre, ďakujem. E, dnes sa o mnohých veciach hovorilo. Definícia USA, teda ktorú oni použi- používajú na tie rušiace zariadenia, tá ich definícia je podstatne jasnejšia než náša a vlastne necháva priestor na interpretáciu. Je to menej také vágne. Prečo teda neprevziať ich? definíciu nie ešte prineskoro ten návrh, že stále môžete predložiť, aby sa tá definícia zmenila. Myslím, že ten prvý krok mm, už sme urobili, ale určite nebude mm, nemožné urobiť nejaké zmeny v tom návrhu. Myslím, že to nebude potrebné, možno po tom usmerení, po tom novom návrhu RDE a typového schvalovania. No ale môžeme sa nad tým zamyslieť. Pán, pani Bonifoy? Pani predsednička, nemôže zohľadiť tak, ako si vymeníte poradie, ale máme tu teda pre vás teraz rečnícky čas. Dobre, takže to posunieme. In, in German. Ďakujem, pani predsednička, pani Vinkovská. Budem sa pýtať otázku po nemecky. Pani komisárka, určite viete, že je nariadenie 692 z roku 2008, ktoré je vlastne vykonávacím predpisom k 715 z 2007. A v tomto vykonávacom predpise sa vlastne poukazuje na to, ako sa robí tá skúška, ako sa robí ten test pri typovom schvalovaní. Poznáte toto? Viete to o tom? Äh, no a v tomto vykonávacom predpise v odseku 9 sa hovorí o typovej skúške 6. Tam sa jasne hovorí o tom, ako musí tá skúška prebiehať. E, nie je to podľa vás trošku zvláštne, že benzínové motory musia absolvovať túto skúšku, ale dýzlové motory explicitne nie? Problém, ktorý máme v Európe, je, že e, toto nariadenie a vykonávací predpis nie je riadne vykonaný a nie vo všetkých členských štátoch. To je náš problém. Nie. Otázka. Moja otázka bola, či je normálne, aby sa testovali benzínové motory a netestovali dízlové motory. Najmä tie, ktoré majú vyššie emisie e, oxidu dusíka. Odpoveď. Samozrejme, že to nie je normálne, musíme to zmeniť Jak? The, the core of our proposal. Then I will proceed once again in German. Um... Okay. Takže musíme to zmeniť. A nepozerajte sa na časomieru, časomiera nebola e, na novo naštartovaná, takže máte čas. Pani komisárka, v tomto vykonávacom predpise sú teda vyňaté dízlové motory a stačí teda, ak eh, výrobcovia písomne zdokladujú, že v konečnom dôsledku pres, preverili e, toto spracovanie výhukových plynov. No ale problém je, že výrobcovia na jednej strane hovoria, že v rámci tohto termookna teda toto potrebuje, aby nedošlo k nejakému poškodeniu motora a viete, že to bola presne tá vstupná brána. Na druhej strane e, väčšie, väčšina dízlov Euro 6 pri teplote minus 7 stupňov fungovala úplne bez problémov. Čiže je tu určitý rozpor. Pri schválení stačí povedať zo strany výrobcu, že áno, funguje to, teda to spracovanie výfukových plynov, ale ak ide o odôvodnenie nejakého termookna, tak zrazu je to nejaké nebezpečenstvo pre motor. Nie je to podľa vás nejaký rozpor? To, čo ste e, teraz e, popísali, tam to chceme práve zmeniť a chceme to vyjasniť, pretože absolútne máte pravdu, že je tu rozpor v tom, čo ste práve povedali a s našimi návrhmi, tak čo sa týka typovaného schvalovania ako aj RDE, tam sa to zmení a s veľmi vážnou zodpovednosť aj členské štáty. Nebude to len zodpovednosť komisie, bude to zdieľaná zodpovednosť s určitou dohľad, teda právomocou dohľadu. Odpoveď. Ďalšia otázka. Ak teraz ste teda názoru rovnako ako ja, že je to určitý rozpor, tak si kladiem otázku, prečo Európska komisia si nedala predložiť tie dokumenty, pretože je tam odsek, ktorý v končnom sledku vám ako komisii dáva možnosť nechať si to zo strany národných orgánov predložiť. A pýtam sa z konkrétneho dôvodu, pretože vy ste e, priznali, že to trvalo veľmi dlho, že je to, asi to bola chyba, a keby Európska komisia si nebola nechala predložiť tie dokumenty, aj keď bolo zjavné, pán Potočník to tiež povedal na svojom vypočutí, že najmä tieto emisie oxidov dusíka najmä v zime a najmä e, vo veľkomestách boli podstatne vyššie, než čo sme si mysleli. Definitely, definitely must... Áno, komisia musí mať právomoc získať e, samozrejme riadne informácie vo svojom e, rezorte alebo vo svojom portfóliu nemám takúto právomoc, ale e, namieta rečník, máte tú právomoc. Komisárka, my navrhujeme v tom balíku pre jednotný trh niečo, čo sa nazýva informačný nástroj jednotného trhu. A to je porovnateľné s tým, čo má e, komisár pre e, hospodárskú súťaž. Otázka. Pani komisárke, ja tu prečítam tú jednu vetu po nemecky. Mohli by ste si asi dať e, sluchadlá. Posledná veta v tomto článku 9 znie, na požiadanie Európskej komisie predloží schvaľovací orgán údaje k výkonom jednotiek na spracovanie oxidov dusíka a e, pri nízkych e, teplotách. Čiže je to jasná právomoc, ktorú Európska komisia má. Áno, e, tak ako ste to prečítali, je to jasné pravidlo, ja sa musím preveriť. Dobre, vrátim sa k tomu. Takže, pani presnička, pani von Thun-Holstein. Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste medzi nami. Ďakujeme za tú rozhodnosť e, meniť, reformovať systém typového schváľovania. A ďakujem za tú spoluprácu s nami. Transparentnosť je naozaj to, čo potrebujeme. A to je práve to, čo som tu počula ako odpoveď na otázky našich kolegov. Ale ako ste sama povedali, že je hambou, že to trvalo tak veľmi dlho a že sa vôbec odohrali tie všetky škandály a že to odhaľovanie čaká tak dlho. Predpokladám, že tá dôvera v európske inštitúcie naozaj veľmi utrpela. Preto všetko, čo sa stalo a pretože to trvalo tak dlho, takže som rada, že musíme spoločne vyvíjať ten nátlak, aby sa ten problém rýchlo vyriešil. Vo vašich odpovediach boli také určité náznaky toho, ako ukázať líderstvo Európskej inštitúcii či Európskej komisie v prípade Volkswagenu, aby sme nadobuli späť túto dôveru. Mohli by ste nám prezentovať taký obraz o tom, ako e, hodláte prezentovať toto politické líderstvo Európskej komisie a Európskej inštitúcii. No viete, ten prvý moment ako komisia my sme demonstrovali politickú vôľu, teda že sa stotožňujeme s týmto problémom, že zdieľame tento problém s členskými krajinami. To bolo na samotnom začiatku. A členské krajiny odpovedali veľmi pozitívne na toto politické líderstvo. Problémy sa objavili troška neskôr, keď bolo zjavné, že chceme vedieť, čo sa stalo, že chceme byť transparentní, že žiadame kompenzácie pre európskych občanov porovnateľné s americkými, teda nie celkom rovnaké, ale porovnateľné, takže to boli ambiciozne ciele pre budúcnosť. Tam začal ten problém. Ale od toho samotného začiatku, či som chcela, či nechcela, ja som chcela byť zodpovedná za niečo, na čo môžem, nie za to, kde nemám kompetencie, ale prevzala som túto politickú zodpovednosť za toto politické vodcovstvo, tak povediac a teda pri, eh, zobrala som na seba tú lohu viesť celý ten proces a bola som prítomná na rade eh, životného prostredia, dopravy a diskutovala som s členskými štátmi, takže to bol jasný signál tejto politickej vôle Európskej komisie. Je dobré, aby sme dodržiavali náš časový rámec. Kolega Ertug práve položil veľmi zaujímavú otázku, ktorá sa ako si nedotiahla. Išlo o smernicu z roku 2008. Vy ste k tomu dostali otázku 8 a na túto otázku 8 ste aj odpovedali. A teraz hovoríte, že pokiaľ ide o vaše práva vyplývajúce z tejto smernice, E, vám to nie je celkom jasné. Čiže odpovedali ste na otázku, ale zrejme ste e, nerozumeli teda podstate tej otázky. Je to tak? Áno, boli požiadavky e, v, tejto, v tomto nariadení poskytnúť orgánom typového schvaľovania určité informácie týkajúce sa stratégie. No a začali sme s tým v maji tohto roku. Takže ja viem, aká je moja zodpovednosť a moje kompetencie v tejto oblasti, ale viete, to je tá istá otázka, s ktorou sa budem musieť k vám ešte vrátiť. Neviem to momentálne zodpovedať. Teda nemôžeme to odpovedať, nemôžeme odpovedať detailne. Dobre. Ďalšia otázka. Povedali ste, že nie ste spokojná s reakciami, ktoré prišli z členských krajín a že čakáte ešte na množstvo informácií, prv ako môžete začať konať. Mohli by ste nám krátko povedať, na aké informácie čakáte a ako vyzerá ten nátlak, o ktorom ste hovorili, ktorý chcete teda eh, v prípade členských krajín aplikovať. Ako som povedala, správy sú, sú všeobecné, sú to správy o e, vyšetrovaní v jednotlivých členských krajinách a čakám na isté technické odpovede. Je to, má to prísť zo strany ministrov dopravy, no aký je ten nátlak alebo tlak, nátlak e, na e, rôznych stretnutiach rady pri príležitosti diskusí s členskými krajinami a ja rátam s vašou podporou v tomto ohľade. Isté, že dostanem tie informácie, dám odpoveď, ale je to ďaleko väčší e, časový rámec. Aké technické údaje vám chýbajú a z akých e, členských krajín? Z ktorých členských krajín? Dostali sme z Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva a z Francúzska že tieto e, krajiny odpovedali pani Bonifon. Ďakujem, budem hovoriť po francúzsky. V oktobri 2015 teda prepoklatá aféra Dieselgate s Volkswagenu v USA, boli tam teda tieto rušiace zariadenia spomínané. No a tu sa teda spomínalo, že to spoločné uh, výskumné centrum teda uh, skúma tieto rušiace zariadenia a zbiera informácie, takže uh, predpokladám, že uh, mali, nejaké oficiál, mali nejaký oficiálny mandát uh, toto uh, spoločné výskumné stredisko. To bola prvá časť otázky a druhá časť, či nám môžete dať informácie týkajúce sa tej podskupiny, ktorá teda bola vytvorená, tam sa k tomu pripojilo to spoločné výskumné pracovisko. E, a mm, či je nejaký protokol, ako sa vlastne majú skúmať tieto defeat device, teda nejaké ušiace zariadenia? Áno. Počas stretnutia TSMV, teda tento výbor má mandát na akceptovanie diskrepancií medzi laboratórnym testovaním a reálnym testovaním. Aká bola druhá otázka, prepáčte? Tak poprosím, povedzte nám, ak sa obrátime na riaditeľa, ktorý nám povedal, že nikdy takýto mandát nedostal. Isté, e, pretože e, nesledovali rušiace zariadenia, sledovali diskrimi, e, diskrepancie medzi výsledkami, ktoré boli získané za reálnych podmienok, jazdných podmienok a laboratórnymi výsledkami. Lenže po CTVM z októbra, teda sa e, spomínalo, že vytvorila sa pracovná skupina s tým e, IRC, e aby teda sa robil skúšobný protokol na identifikovanie týchto rušiacich zariadení. No a ja som sa pýtala na tento protokol, čiže IRC pracovalo teda na týchto rušiacich zariadeniach. No, Nie, neviem o tom bolo to všeobecne známe niekoľko rokov, že sú diskrepancie medzi výsledkami získanými v laboratóriu a tými, ktoré sú v reáli. Nemám informácie o tom, ako to bolo v tomto ohľade z JRC. E Do mikrofónu, prosím. Je to strana 4 správy komisie a je tam takisto skupina o e, trhovom dohľade. Nebolo to naše, prišlo to od vás. Ďakujem. Pán Šolce. Máte hovoriť dvakrát. Spojíte to do jedného? Spolu 10 minút? Nie, nie, 6 minút. To je zase problém s časom. Takže rovnaké podmienky. Vážená pani komisárka, je fajn, že ste medzi nami, pretože je pre nás dôležité, aby sme pochopili, ako uvažuje komisia dnes. Pred dvomi týždňami tu bol bývalý komisár. Na začiatku mám takúto otázku. Ako sa hodnotíte sama? Podarilo sa vám v ostatných dvoch rokoch, odkedy ste prevzali E, túto funkciu, tak troška sa zapracovať do technických detajlov, no nie veľmi, ale aspoň tak e, v zásade, v princípe. Áno. Nie je to tempo, ktoré potrebujeme. Isté, že máme určité technické údaje, ale nie sú dostatočné na to, aby sa spustilo konanie kvôli porušovaniu zmluv. Prepačte, asi som to zle povedal. Ja sa pýtam, či ste sa vy osobne zapracovali, pretože ja som sám inžinier. Čiže e, nie, nie, nemám taký pocit. Dobre, takže viete, za tých posledné dve hodiny Takže ešte raz začnem. Ešte raz 6 minút. Takže z odpovedí, ktoré ste nám povedali, vyplynuli niektoré otázky, ktoré ťažko dokážem pochopiť. Viete, na jednej strane ste viackrát zopakovali, že je to ťažké a že nemáte platformu pre konanie, pokiaľ ide konanie kvôli porušovaniu zmluv. Na druhej strane ste celkom jasne povedali, že ďalšia interpretácia e, nie je možná, pokiaľ ide o termookná. No a potom ste povedali, že pokiaľ by išlo iba o teploty, tak vo Fínsku celý rok by bolo možné príslušné zariadenia využívať. Takže nechápem to. Na jednej strane hovoríte, že to nebolo dostačujúce, na druhej strane e, v niektorých vetách ste celkom jasne povedali, že z vášho pohľadu, teda podľa toho, aká, aké sú vaše vedomosti, k tomuto môžete to troška vysvetliť. Nuž, viete, ako ste ako ste sa vyjadrili, ja nie som inžinierka, takže nie, že nemôžem posudzovať technické detaily, som komisárka, takže ja verím mojim útvarom a ty, ty mi to potom vysvetlia tých pár príkladov, ktoré som dala o teplote, o predaji aut do Grécka to bolo pre mňa dostatočne jasné, takže ja môžem naozaj rátať a spoliehať sám a veriť informáciám, ktoré dostávam z mojich útvarov. Takže to je pre mňa jasné a dávajú mi všetky dôležité informácie, ktoré potrebujem nikdy nebudem taká silná, odvážna, aby som sa posudzovala pri týchto technických detailoch, ako je napríklad faktor konformity a podobne. Mám ďalšiu otázku. Častejšie ste povedali, že by ste si želali od Volkswagena dobrovoľné kroky, pokiaľ ide o tie kompenzačné platby. Povedali ste, že potrebné zaplatiť odškodné Európanom, európskym spotrebiteľom porovnateľne, ako to robili Spojené štáty. Má Volkswagen ešte iný problém. Isté zadania sa technicky nevedia, nedajú zlepšiť. Čiže to z hľadiska techniky to, že sa nedosahujú určité hodnoty, že to tak nefunguje v Európe? Chcete alebo musíte platiť kompenzačné platby? ne, nepostačuje, nepostačuje to, ak e, teda vyriešite technické otázky. Nebude to stačiť. Je to dostačotne podľa vás. Áno, majú kompenzovať európskych občanov, pretože mnohí platili viac za svoje vozidla, pretože si mysleli, že sú čistejšie a oklamali ich. A pretože zaplatili veľa peňazí za tieto vozidla. Čiže problém spočíva v tom, že ja nevidím žiadnu dobrú vôľu na strane týchto výrobcov aut, aby kompenzovali eh, aby platili kompenzácie európskym spotrebiteľom. Tam leží problém. Isté, že píšu oficiálne listy spotrebiteľom, príďte a vymeníme, alebo niečo spravíme s rušiacimi zariadeniami. Nie, ja ne, nevolám potom, aby to boli rovnaké obnosy, tej e, náhrady, ale z mojej strany je to volanie po kompenzácii európskym občanom. Ja som diskutovala s, Vol- s Volkswagenom, s predstaviteľom Volkswagenu. Bolo tam veľa zasadnutí. Ja som nevidela ani štipku dobrej vôle a otvorenosti voči európskym občanom. Je to európska spoločnosť No, aby som to teraz povedal, tak no, 3 minúty je málo na odpoveď, pokiaľ ja som <laughs> položil dve otázky. Eh, no môžete vždy prerušiť. Máte tu možnosť eh, prerušiť, aby to bola výmena názorov, ale ja zo zdvorilosti som nechcel prerušovať. Ďakujem. Pán Gebrandy? Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, my všetci vieme, že pre vonkajší svet e, komisia je jednotná, ale my vieme, že vo vnútri je tam veľký boj. Mnohí komisári nám povedali, že medzi DG Envy a medzi DG Industry a DG Growth boli obrovské boje. DG Envy e, sa snažili robiť nátlak na ostatné, aby niečo mm, robili, aby sa proces RDE ako si urýchlil. Ukázalo sa to v listoch medzi komisármi Potočníkom, Tajany, medzi generálnymi riaditeľmi No už tak takýto je obraz. Vy ste boli informovaná o tom, pretože ste nám odpovedali písomne, že ste o tom boli informovaná. Môžete nám vysvetliť, ako vás informovali o tom, čo sa dialo už dlhé roky, ten veľký boj medzi DG Industry, Envy a Growth? Nož, ja som zodpovedná za tých 20 mesiacov, odkedy vykonávam moju funkciu. A musím vám povedať, že dobre spolupracujeme. Viete, možno to bol istý prístup. Ja som chcela, aby naše návrhy boli ambiciózne, ako som povedala predtým. Nebola som celkom spokojná s kompromisom, ktorý sme dosiahli. Ja môžem byť zodpovedná iba za ten čas, v ktorom pôsobím ako komisárka. Nevidím žiadne boje medzi e, týmito jednotlivými generálnymi riaditeľstvami v tých 20 mesiacoch. E, v liste sa jasne konštatuje, že je tu snaha napredovať a že došlo ku ďalšiemu odročeniu riešenia problému. Ďalej sa v liste hovorí o tom, že je dôležité um, členské krajiny e, budú viesť k tomu, aby nič neodročovali. Uznávate alebo súhlasíte e, s týmto opisom situácie, tak ako je to v liste, pretože to ste zdedili od svojho predchodcu. Iste ja, si, ja viem o tom liste, pretože som si skontrolovala celú dokumentáciu od samotného prvého momentu, keď som sa stala komisárkou, som sa snažila pracovať tak, ako sa žiada, reagovať rýchlo. Čiže ja môžem byť zodpovedná iba za úplne 22 mesiacov, ako som už povedala predtým. Ja som sa pýtala, či ja a moje útvary po 1. novembri 2014 či teda môžeme urobiť niečo rýchlejšie, či lepšie. Áno, tým sme sa už zaoberali. Súhlasíte so mnou v tom zmysle, že to tak nebolo počas mandátu vašich predchodcov. No, viete, ja som nebola v komisii, takže ja to nemôžem posudzovať. Pane Šaldomozo? Ďakujem pekne. Hovorili sme dnes večer veľa o klamlivom softveri, vypínajúcich zariadeniach. Vieme, že nikto z členských štátov to nespochybnil, ale ja si tak kladiem otázku, mohli by byť dve rôzne definície takýchto zariadení klamlivých a stratégií. Na jednej strane je tu ťažké užitkové vozidla a legislatíva súvisiaca s nimi a na druhej strane ľahké užitkové vozidla. Nie, nie je to takto, že sú tu dve rôzne, dva rôzne smery? Z technického hľadiska a z hľadiska definície, odpoveda pani komisárka, sa veci líšia pre ťažké vozidlá, menšie auta. Samozrejme, všetko sa vyjasní v druhom balíku RDE, ale samotné zariadenie v ťažkom type vozidla a v ľahkom type vozidla, to sa nedalo odhaliť a zariadiť za rýchly čas. To trvalo celé roky, kým sa vôbec dostal tento prístroj na takú minimalizačnú úroveň, že sa dal namontovať do vozidla. A je to iné miesto v, vo veľkom kamióne, iné miesto je k dispozícii v malom aute. Áno, ja chápem, ale zdá sa, že tieto zariadenia nemali sa používať. To každý vie, že sa to nemalo používať, ale pri e, veľkých automobiloch to bolo jednoducho trochu inak. V novej legislatíve na typové schvaľovanie, ktorú ste navrhli, je navrhnutý unijný dohľad. Je to vysvetlené v článku 9. A opisujete v ňom, že aby bolo možné tento dohľad na unijnej úrovni zabezpečiť, musíte dostávať údaje z členských štátov EÚ. A vidíte, aké sú s tým ťažkosti. Nestačilo by, keby povedala mimovládka, máme isté podozrenie, a potom by GSE sa dostavilo na vyšetrenie, na porovnávacie vyšetrenie, otestovanie a potom by sa vedelo. Na podnet mimovládky by to vysvetlilo GSE, nebolo by to lepšie takto zorganizované, že by komisia to kontrolovala takto, takýmto spôsobom. Pani komisárka, v našom návrhu sa hovorí, že v budúcnosti to presne takto bude. Ak nejaká mimovládka si všimne nejaké nezrovnalosti, áno, ale zatiaľ to tak nie je. V budúcnosti áno. Takže pokračuje hlas z pléna v administratívnej dohode z DRC ich požiadate, aby trošku viacej boli podozrievaví a dobre podozrievaví, áno, a možno dokonca proaktívne, odpoveda pani komisárka. Ďalší rečník z Holandska. Pani komisárka, ja chcem pokračovať v predchádzajúcom kole kedy sme hovorili o schvaľovacom konaní. Je tu odborná skupina, ktorú stanovila komisia. Už od roku 2010 táto odborná skupina zasadá. Nikdy tam neboli eh, diskusie o tom, že sa líšia laboratórne namerané výsledky emisí a skutoč- za skutočných jazdných podmienok. Nikdy sa takéto niečo neriešilo? Ja som toto ešte, takúto otázku ešte nepoložila, ale naozaj máte pravdu, je to podozrivé. Začíname o tom diskutovať až teraz, ale máte pravdu. Nebola to téma diskusie predtým. Ďakujem. Ďalšia vec, e, ktorú som sa chcel spýtať, je váš boj za spotrebiteľov. Myslím, že tam sme na jednej lodi. Aký tlak si myslíte, že môžete vyvinúť na Volkswagen? Existujú nejaké nástroje, ktoré môžete v komisii mať a povedať im, ak s nami nebudete spolupracovať, tak potom napríklad nebudete mať príležitosť v prístupe ku a tak ďalej, akýkoľvek formy uh, istých sankcií, alebo dokonca by sa mohli uvažo- mohlo by sa uvažovať o kolektívnych sankciách od spotrebiteľských organizácií? komisárka. Naša spolupráca s pani komisárkou Javrovou a so spotrebiteľskými organizáciami v tomto pokračuje. 8. septembra sme mali k tomu zasadnutie. Je možné, že zo strany eh, pani komisárky príde istý návrh. Ja vychádzam z následovného. Ak niečo nie je v poriadku, dobre, členské štáty E, sa pokúsia s tým vyrovnať. Ak sa nevyrovnajú, tak bude nasledovať konanie za porušenie zmluvy. Pani komisárka Jaurová skúma, či by spotrebiteľské organizácie mohli prihodiť svoju váhu k, tejto, k týmto sankciám. Spotrebitelia v Európe by mali platiť menej než spotrebitelia v Amerike? Nechcem sa vyjadrovať k tejto téme. Ja by som chcela dobrú vôľu zo strany výrobcov automobilov. Keď uvidím tú dobrú vôľu, tak môžeme diskutovať. Zatiaľ nevidím návrhy z ich strany na žiadnu kompenzáciu pre spotrebiteľov, na žiadne náklady, ktoré by sa mohli pokryť spotrebiteľom. Hovoríte o tom, že by sa mohli auta vybaviť novými technológiami tak, že by sa ale namiesto CO2 zvýšili oxidy dusíka v emisiách, takže spotrebiteľ nakoniec na tom bude ešte horšie, čo sa týka emisií. Komisárka, ja budem trošku podozrievavá voči takýmto riešeniam, ako ste sám povedali. Samozrejme, že te, m, za, po nových softveroch by malo byť menej emisí než pred nimi. A napokon, napokon posledný rečník Ospravedlňujem sa, nie úplne posledný ako taký, ale iba posledný v tomto kole. Pani Bienkovská, ja som si vás veľmi dobre vypočula a povedali ste, že e, teda chcete, aby sa robili testy harmonizované v celej EÚ, že nemáte dobrú členské štáty. Takže, pani Bienkovská, prečo nie ste ako váš predchodca, pán Tajani, ktorý prichádzal sem do výboru, hovoril, že chce Európsku agentúru, ktorá bude nezávislá, ktorá bude teda e, robiť dohľad nad fungovaním trhu, aby sa teda dodržiavali úrovne emisí pre e, osobné vozidla. Čo si myslíte o tejto myšlienke? Aby tu bola skutočná Európska agentúra, ktorá bude naozaj nezávislá. Uh, ja nezdieľam tento námet na spoločnú Európsku agentúru v tomto rámci. Je to naozaj bremeno, náklady, čas. Dohľad Európskej komisie stačí a bude to fungovať. Ja nechcem žiadnu ďalšiu európsku agentúru v tomto prípade. Máme tu problém. Je to veľmi také rozporuplné, čo hovoríte, pani Bienkovská. Hovoríte, že uprednostňujem, aby komisia dohľadala. Ale ak komisia mm, by bola dobre robila svoju prácu dohľadu, tak by sme neboli tu, kde dnes sme. Takže počkáme, či nebudete mať nejaké podozrenia, počkáme možno 10 rokov a potom, no predsa len možno boli tam nejaké podozrenia, ale neurobili sa testy, pretože nemali sme eh, pravomoc. Takže máme tu zásadný problém, pani Miekovská. Dnes, čo naozaj treba urobiť v oblasti kontroly, je mať takýto nejaký orgán. Čiže nechápem, prečo dnes nie si spokojná s členskými štátmi a navrhujete systém, ktorý bol fórum pre realizáciu týchto e, orgánov, ktoré robia typové schvalovanie, môžu si mať nejaké informácie, najlepšiu prax, overené postupy a tak ďalej. No a vy poviete, že ale nemáme dôveru v toto a nechceme agentúru. Takže ja nerozumiem, prečo nechcete agentúru. Sú to náklady, ktoré sú brzdou. I, I uh, contractory... Nemyslím, že tu je nejaké protirečenie v tom, čo hovorím. V našom novom návrhu na, typovom, na typové schvaľovanie komisia hovorí, že spolu s DRC výrobcovia automobilov by mali byť zodpovední za veci a ak to nedodržia, čo treba, tak budú veľké sankcie. Nepotrebujeme na to Európsku agentúru, aby do tohto procesu vstupovala. Komisia bude mať dozor, dozornú úlohu, silnú a takto to navrhujeme. Pani Binkovská, ale vy ste povedali aj to, že niektoré také národné, e, eh, možno vyšetrovania tam e, mali určité medzery, konkrétne vo Francúzsku to tak pomohlo. Mohli by ste upresniť, čo vlastne chýbalo v týchto vyšetrovaniach? Čo sú, čo sú tie medzery? Sú to naozaj odborné detaily, ktoré sa stanú základom pre konanie za porušenie zmluvy, ak sa zistí, že nie sú v súlade s európskou legislatívou. Ako som už povedala, v budúcnosti komisia v prípade toho, že nebude niečo v súlade so zákonom, bude, možná, bude môcť sankcionovať. Pani Minkovská, váš systém nefunguje. Ale už 4 eh, minúty prerušuje predsednička. 4 minúty platia pre všetkých. Pani komisárka, sme... Toto je koniec nášho vypočutia. Nemôžeme už predlžovať zasadnutie, pretože ďalší komisár čaká pred dverami. Veľmi pekne vám ďakujeme, pani komisárka, že ste prišli za vaše odpovede. Niektoré otázky vám prídu ešte písomne. Áno, samozrejme, k tomu článku odpoveda pani komisárka, samozrejme. Voilà. Colleagues. Kolegovia, kolegyne, kolegovia, okamžite prechádzame k druhej časti nášho vypočutia. Pán komisár Vela, ktorý je zodpovedný za životné prostredie, to je tiež veľmi dôležité pre prácu nášho výboru. Okamžite váš, vám, pán komisár, odovzdávam slovo, aby ste mohli eh, spracovať úvod. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, Katlin, ďakujem pani predsedajúca, ctené poslankyne, ctení poslanci. Rád by som poďakoval za príležitosť, ktorú ste mi preukázali, aby som sa mohol podeliť e, s názormi na túto veľmi dôležitú vec emisií, najmä o štandardoch kvality ovzdušia. Prečo vôbec sa staráme o oxide dusíka alebo nejaké toxické znečisťovacie látky? Pretože tieto emisie priamo znečisťujú vzduch a negatívne ovplyvňujú naše zdravie. E, faktom zostáva, že znečistenie vzduchu je naozaj spôsobuje 40 tisíc e, smrti, úmrtí, ktoré sú nevyhnutné a sú, nastanú skôr ako mali nastať. Viac ako 70 tisíc úmrtí súvisí s vysokou koncentráciou e, oxidov dusíka, najmä oxidu dusičitého, ktorý je súčasťou emisí z vychádzajúcich z automobilov. Máme tu tri hlavné piliere, tri hlavné smery. Smernica o vzduchu, maximálne úrovne koncentrácie niektorých toxických látok je tu, sú tu stanovené v tejto smernici, vrátane oxidu, oxidu dusičnatého. Čo sa týka stropov, je tu ďalšia smernica, ktorá vyžaduje od členských štátov, aby dodržiavali tieto stropy. Je to NEC smernica. Takisto sa tu hovorí o e, znečistujúcich látkach vo vzduchu. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu medzi spoluzákonodarcami s novými cieľmi redukcie emisí sa darí bojovať so znečistením vzduchu a do roku 2030 by sme ho mohli znížiť o 50 myslím, myslím, že nájdeme dobrý kompromis a budeme schopní udržať tento ambiciózny cieľ. Z kľúčových zdrojov emisií v EÚ aj na úrovni členských štátov EÚ e, plynú znečisťujúce látky vo vzduchu ktoré sa týkajú legislatívy o typovom schváľovaní pre automobily triedy, ktorá sa nazýva euro. Dobrou správou je, že dokážeme bojovať s niekoľkými takýmito znečistujúcimi látkami prostredníctvom tejto legislatívy. Naším strategickým cieľom je do roku 2020 najneskôr dostať do súladu realitu s týmito, mm, politickým, s týmito právnymi normami. Čo sa týka oxidu dusičitého, tieto hodnoty boli stanovené už v smernici o kvalite vonkajšieho vzduchu, ktorá je právne záväzná od roku 2010. Vo viac ako 130 miest v Európe e, ešte stále sa nedodržiavajú tieto limity a toto je absolútne neakceptovateľné. Musíme konať. Máme k dispozícii právne nástroje. Prvý, prvý postup za nedodržanie právnych noriem v oblasti dodržiavania unijných štandardov na kvalitu vzduchu e, sa týka Spojeného kráľovstva a už sa začalo 11 ďalších konaní za porušenie zmluvy. A v abecednom poradí po anglicky je to Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Polsko, Portugalsko a Španielsko. Keďže tento, táto vec je takáto závažná, úzko monitorujeme situáciu keď získame dostatočné množstvo dôkazov, budeme mať moc konať. Potom môžeme napredovať a vyvinúť tlak na členské štáty, aby sa rozhodli a aby implementovali tieto právne normy. Kvalita vzduchu závisí od rozličných znečistujúcich látok vo vzduchu, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov. Už vieme, že výhľad na súlad medzi smernicami týkajúcimi sa oxidu dusičitého sa e, veľmi úzko súvisí s emisiami z vozidiel. Preto musíme e, zlepšiť, znížiť emisie z dízlových motorov. Musíme to urobiť tak, že sa tieto auta musia dostať do súladu s právnymi normami, ktoré upravujú emisie, ale znižovanie emisí nie je jediná, jediná cesta, ako znížiť koncentrácie oxidu dusičitého vzduchu. Členské štáty majú aj iné nástroje, e, k dispozícii môžu napríklad povzbudiť zmenu správania, napríklad lepšie siete verejnej dopravy alebo podporovať zmeny v spôsoboch prepravy ľudí inovovaným manažmentom prepravy a podobnými nástrojmi môžu zlepšiť situáciu. Keď navštevujem členské štáty EÚ, vždy vidím, že takéto nové iniciatívy sa už dejú mnohé. Oblasti a mesta v Európe už teraz pozitívne napredujú. Počas môjho mandátu jedna z mojich kľúčových priorit bola súlad s so štandardmi alebo normami kvality vzduchu, pretože sa snažím chrániť zdravie občanov. Ako komisár pre životné prostredie musím sa dopracovať k bezpečnejšiemu a kvalitnejšiemu vzduchu. To znamená identifikovanie príčin, prečo sa stále prekračujú tieto stanovené normy a spolupráca s mojimi kolegami, aby sme vyriešili tento problém, ak je to možné na únijnej úrovni. Ak e, je to možné, vyvinujeme nové testovacie procedúry, postupy RDE, ktoré nám umožnia podporiť členské štáty v tom, že budú potom môcť aplikovať národné, regionálne a lokálne aktivity, ktoré podporia e, uplatňovanie obla- e, právnych noriem v oblasti životného prostredia, najmä pre vzduch, v praxi. V členských štátoch v marci 2015 členským štátom sa pripomenuli, že implementácia RDE samotná nestačí na zlepšenie kvalitu ovzdušia. Takisto sme zdôraznili, že potrebujeme ďalšie dodatočné opatrenia a zdôraznili sme ich povinnosti, aby bol e, aktívny dohľad nad trhoch. Po vzťahu k emisii z aut, e, poviem to veľmi jasne, odkedy som ja prišiel na komisiu, naozaj som nevidel žiadny dôkaz, že by na európskom trhu sa objavili autá s klamlivým softverom a vypínajúcimi zariadeniami, ale e, sú takéto poznatky od e, času, kedy bol škandál s Volkswagenom a takisto pozorujeme takéto veci v USA. Naše zameranie však e, na tieto emisie a na zlepšenie kvality vzduchu sa datuje už spred škandálu s Volkswagenom a zabezpečovali sme už odvtedy, aby prišli do praxe e, meracie a testovacie zariadenia, ktoré by overili skutočnú kvalitu ovzdušia. Stále podporujeme tento smer a dohodli sme sa na časovom rámci. Už predchádzajúca komisia, predchádzajúce kolegium indikovalo, že tu existujú závery, ktoré sa nazývajú CARS 2020 a pokiaľ to dobre chápem, tieto závery podporila aj Rada a Európsky parlament. Napriek zdlhavým rokovaniam sa nám podarilo dodržať pôvodný časový rámec a nové pravidlá sa stanú záväznými pre typové schváľovanie od septembra 2017, tak ako to bolo pôvodne naplánované. Pre všetkých bolo jasné, že RDE, legislatíva, to znamená emisie za skutočných jazdných podmienok, zabezpečia, že autá budú aj v praxi e, vypúšťať toľko emisí, koľko bolo predtým namerané v laboratóriách, že budú vypúšťať. Samozrejme, že je zakázané používať klamlivý software v týchto vozidlách, ale táto záležitosť nie je vôbec ľahká. Kým sme podporovali environmentálne priority, zároveň sme podporovali úsilia komisárky Bienkovskej nájsť dohodu s ostatnými aktérmi. Viem, že sa dejú odborné konzultačné činnosti a možno už prišiel čas k záveru zo všetkých týchto úsilí. Už prišiel čas prijať záverečné rozhodnutia. V máji 2015 sme dostali súhlas členských štátov EÚ k prvej právnej norme o RDE a to bolo 6 mesiacov od začiatku nášho mandátu. mandátu. O 5 mesiacov neskôr členské štáty hlasovali odhlasovali druhý balíček RDE. Podobne ako mnohí z vás, bol by som dal prednosť ambicioznejším cieľom v druhém, druhom balíčku RDE v súlade s návrhom komisie. Ale povaha nášho rozhodovania znamená, že musíme zabezpečiť dohodu medzi všetkými, ktorí práve sedia pri rokovacom stole. Verím tomu, že to, čo sa dohodlo, je dôležitým krokom vpred pretože to znižuje emisie za skutočných jazdných podmienok a je to oveľa lepšie ako slepá ulička, v ktorej sme tak dlho boli. Musíme pokračovať v našich úsiliach, aby sme plne aplikovali to, čo sa dohodlo, pretože ďalšia, ďalšie zotrvávanie v tejto slepej uličke by nebolo prínosom ani pre životné prostredie, ani pre reálnu perspektívu veci. Musím povedať, že aj na úrovni mojej, aj na úrovni komisárky Bienkovskej komisárka Kalniete, spolupráci s DG Grow a DG Klima. Všet, všetci títo veľmi dobre spolupracujeme, pretože sme sa rozhodli dosiahnuť výsledky a začať meniť to, čo bolo také zložité, k lepšiemu za, pod našim mandátom, pod našou zodpovednosťou. Ja by som chcel zdôrazniť neoceniteľnú úlohu členských štátov EÚ pretože zákonodarca dal práve členským štátom zodpovednosť za to, aby zabezpečili súlad medzi právnymi normami na jednej strane a praxou tom, tým, čo sa objaví na trhu na strane druhej. Tento rámec takisto sa týka zákazu vypínajúcich a rušiacich zariadení v autách nie ide tu len o tom, aby to bolo v súlade s legislatívou, ide tu aj o novú vec, a to sankcie. Členské štáty musia dodržiavať svoje záväzky a musia aplikovať svoje právomoci v plnom rozsahu. Práve ste počuli komisárku Bienkovskú, ktorá vyvíja tlak na členské štáty EÚ, aby ukončili svoje skúmanie situácie na každom trhu vnútroštátnom a pripraviť správu pre komisiu. Komisia bude tieto správy analyzovať podrobne a moje služby takisto budú do toho zapojené. Očakávam od členských štátov a apelujem na ne, aby sami publikovali výsledky zo svojich vlastných vyšetrovaní čo najskôr. Čo sa týka dozoru alebo dohľadu, pevne verím, že komisia by mala dostať viac právomoci, viac práva na dohľad, než e, tomu je v súčasnosti. Máme tu nový postup RDE, ktorý by mal znížiť rozpor medzi nameranými emisiami v laboratórium a emisiami nameranými za skutočných jazdných podmienok. Podporujem pani komisárku Bienkovskú, ktorá podporuje e, z systém typového schvaľovania pre ľahké malé vozidla a systém dohľadu nad trhom. Orgány dohľadu, orgány typového schváľovania a technické služby, ktoré e, kontrolujú auta predtým, než sa umiestnia na trh, by mali byť zahrnuté do všetkých týchto opatrení. Takisto treba zabezpečiť, e, že bude všetko v súlade s právnymi normami, aj keď už budú vozidla na trhu. Právomoci, ktoré komisia v súčasnosti nemá, je vyšetriť plne podozrivé prípady. Ja by som vás chcel ubezpečiť, že aj návrh, aby komisia mohla vyšetrovať, je už na stole. Po tretie, ma, zvažujeme dodatočné iniciatívy, ktoré by mohli pomôcť členským štátom a miestnym úradom. Posilnenie rámca typového schvaľovania a dohľadu nad trhom nám pomôže na únijnej úrovni aby sa EÚ stala pionierom v meraní skutočných emisií v realite. A ak chceme dosiahnuť naše ciele, toto musí byť našim cieľom. Dúfam, že rokovania tejto komis- tohto výboru nám takisto pomôžu dosiahnuť cieľ a dozvedieť sa našu lekciu z minulosti. Naším hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v EÚ, ponúkajúc našim, občan- našim občanom ochranu zdravia, ktorú si zaslúžia. Ďakujeme. Ďakujem, pán komisár. Najprv dostanú slovo spravodajca a pán Hebrandy. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, ďakujem za vaše úvodné vystúpenie. Chcel by som na úvod povedať, že dva týždne po vašom nástupení do úradu komisára váš generálny riaditeľ pán Falkenberg poslal dosť nahnevaný list DG Industrii priemysel a rast o nekonaní zo strany komisie proti takým všelijakým tým uh, ohýbaním pravidel v autách a že teda tie emisie oxidu sika sú naďalej prítomné. Vy ste teraz vo svojom úvodnom vystúpení vyzvihli, čo robíte teraz, čo robíte spolu s pani komisárkou Bienkovskou, čo sa týka RD, typového schválenia a tak ďalej. Ale a vy ako komisár, e, sledovali ste to, čo generálny riaditeľ Falkenberg napísal svojim kolegom, svojmu kolegovi z DG e, Rast. Čiže diskutovali ste s pani komisárkou Bienkovskou, ako sa zamerať nie len na budúce typové schváľovanie aut, ale aj na tie autá, ktoré sú na trhu a neboli v súlade s legislatívou EÚ. say a few words about the letter that uh, Daniel received? Uh, ten list, aj keď som teda nemal, uh, nebol teda medzi adresátmi, musím povedať, že diskutoval som z teda DG a vyzval som Karla, aby to tr- trošku ešte posunul vpred, aby to RDE sa začalo uplatňovať e, skôr. A sledovali sme to potlačili sme tú agendu RDE a po škandáli Volkswagen sa veci začali hýbať ešte rýchlejšie a asi by sme sa boli zaobišli aj bez toho škandálu. E, pán komisár, prerušujem vás. A k tým autám, čo sú už na trhu, myslím, že sme o tom diskutovali a Pokiaľ viem, tak tam bola dokonca vytvorená skupina na preskúmanie možnosti e, dodatočného vybavenia tých e, starých aut Euro 3, Euro 4 e, prerušuje rečník otázkou. To nie je to, o čo mi ide. Vaše, váš generálny riaditeľ vtedy jasne uviedol, že žiadal DG Enterprise, teda DG pre podnikanie, aby preskúmali nezrovnalosti určitej praxe, e, pokiaľ je o dokumentáciu, o tom napríklad, že e, niektorí výrobcovia teda používajú takúto technológiu na znižovanie emisí pri e, povedzme nízkych teplotách alebo keď je potrebná nejak, nejaký ďalší výkon. Takže e, on povedal kolegom z DG Enterprise, že treba zabezpečiť, aby tie auta, ktoré vstupujú na trh, boli v súlade s legislatívou EÚ. Čiže uh, pocit máme, že nie sú v súlade na základe mnohých správ, ktoré sú tu uvedené. Takže ako ste to potom ďalej uh, v tejto veci konali, pretože ste povedali, že ste o tom hovorili s generálnym riaditeľom. Takže ako ste postupovali v tejto veci, pretože to mohla byť jedna z tých najväčších eh, výhrad, čo sa týka kvality ovzdušia, pretože eh, emisie mm, oxidu dusíka pri dízlových autách spôsobujú najväčšie problémy v našich európskych mestách. Eh, nebola to asi tá najväčšia výhrada, ale musím sa vrátiť k tomu listu. Ten list nemal žiadny odkaz alebo nepredložil žiadne dôkazy o takýchto rušiacich zariadeniach. Áno, všetci vedeli, že to riziko tu je. Všetci o tom riziku vedeli od roku 1998, keď prepukol ten škandál e, rečník preušuje. Ale nespomína sa to rušiace zariadenie ako také, e, ale je tu žiadosť na DG e, pre podnikanie, aby sa to preskúmalo, že niektoré teda e, mali emisie 20 násobne vyššie, než bol štandard. No, toto ste sledovali? Toto je moja hlavná otázka. Diskutovali ste o tomto s Binkovskou. Prečo komisia nekonala? Bol tu tento rozdiel medzi laboratórnym cestovaním a skutočným, uh, skutočnou jazdou. To nebolo nič nové, to všetci vedeli. Ako to riešiť, to je tá hlavná téma. A my sme, myslím, že pracovali na tom RDE to je riadne riešenie na vyriešenie tohto rozdielu. Áno, a to sa stiahuje na budúce typové schvalovanie. Ale my sme sa chceli teda zamerať na auta, ktoré v tom čase vstupovali na trh a tie jednoducho neboli v súlade s legislatívou EÚ na základe listu z vašho vlastného DG. Odpoveď? Áno, ale nemyslím si, že my sme mohli z nášho DG niečo urobiť, pretože to nebolo v našom rezorte. Mm, treba samozrejme sa zamerať na to, že to, čo bolo dohodnuté v legislatíve, nebolo dodržané v členských štátoch. Pán Zauber, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pán komisár. Moja prvá otázka je, z vášho pohľadu, aké opatrenia, aké dodatočné opatrenia treba prijať, aby sme sa vyhli tomu, že sa opäť zopakuje takýto škandál v budúcnosti? Čiže tri priority, aby sme sa tomu v budúcnosti vyhli. Na čom pracujeme, aby sme sa vyhli takomuto škandálu? No, ten eh, RD e-testovací cyklus nielen odburáva tie rozdiely medzi laboratórnym testovaním a reálnym a jazdením po ceste, vyhneme sa aj riziku, že takéto rušiace zariadenie budú inštalované v našich autách. Áno, myslím si, že dá sa tomu vyhnúť a podľa mňa ďalšia vec, ktorej, ktorá môže predísť zopakovaniu škandálu, je, aby členské štáty stanovili veľkú, vysokú pokutu na takéto nelegálne činnosti? Odpoveď. Ďakujem. E, z vášho pohľadu komisia nezaviedla tú technológiu PEMS pre auta tak, ako to bolo pri nákladných autách? When PEMS technology was... Keď e, táto technológia PEMS bola e, zavedená, tak to vybavenie bolo veľké, ťažké, a dalo sa používať iba na ťažkých užitkových vozidlách. Nebolo to primerané, že by sa to malo inštalovať na ľahké užitkové vozidlá. Ale technológia sa už zlepšila a teraz je možné, aby sme ju použili aj na ľahkých vozidlách. A to aj robíme, pretože v konečnom dôsledku o to vlastne v tom RDE ide, aby sa využívala technológia PMS. E e, ďakujem. Ďalšia otázka. E, poznáte ten citát, že krízy sú príležitosti, ale mňa samozrejme zaujímajú pracovné príležitosti. Vy ako socialista určite zdieľate túto moju obavu. Môžete zaručiť, môže komisia zaručiť, že táto kríza bude aj príležitosťou pre automobilový priemysel, aby sa eh, automobilový priemysel v nadchádzajúcich rokoch posilnil, aby tam bolo ešte viac pracovných príležitostí, že teda neohrozíme ani jedno pracovné miesto v tomto odvetvi. Ďakujem. Odpoveď. Nuž, musím poukázať na to, že nemôžeme naďalej na to nahliadať ako na nejakú situáciu buď alebo, že buď eh, pracovné miesta alebo lepšie prostredie, životné prostredie, lepšie obzdušie. Myslím si, že nie, že môžu, ale musia ísť ruka v roke tieto dva aspekty a to je tá cesta vpred. Ak to niekto hodnotí z pohľadu e, pracovných príležitostí a pohľadu životného prostredia, ja sa na to pozerám a samozrejme aj na tých 12 miliónov ľudí, ktorí sa tam zamestnali, ale 500 miliónov ľudí má právo na čisté ovzdušie. Takže nemôžeme sa pozerať na to, či 12 miliónov si má zachovať pracovné miesto na úkor tých 500 miliónov, ktorí chcú mať čisté ovzdušie. Myslím si, že obe môžu ísť ruka v ruke, potrebujeme tieto pracovné miesta, potrebujeme životné prostredie. Čiže toto je ekonomická príležitosť, ale máme samozrejme aj ekologickú zodpovednosť. Seen... Ďakujem. Členské štáty e, zlyhávajú pri e, tom dohode nad trhom, e, pokiaľ ide o typové schvalovanie. Vidíte nejakú, kon, nejaké konkrétne zlyhanie? Odpoveď áno, myslím si, že členské štáty mohli mm, sa lepšie zachovať v tejto situácii. E, je to naozaj zodpovednosť členských štátov. Všetci vieme o týchto rozdieloch a každý očakáva, že niekto s tým niečo urobí. Ale myslím, že členské štáty majú zodpovednosť niečo urobiť. Pán Karens. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pán komisár, že ste prišli do nášho výboru na vyšetrenie tejto témy. No niekoľko všeobecných otázok. Vy ste teda komisárom pre životné prostredie. E, môžeme teda povedať, že ste aj komisárom pre kvalitu ovzdušia. Áno, ale myslím si, že všetci komisári sú zodpovední aj za kvalitu ovzdušia. Ale je to obzvlášť, vo, obzvlášť vašou zodpovednosťou. Takže prečo je dôležitá kvalita ovzdušia a v čom je ten problém? Zdá sa, že veci nie sú na tom, nie je to asi až také dobré, ak máme na to komisára. Čo je teda problém? Odpoveď. Problém je, že máme 400 tisíc predčasných úmrtí rok, každým rokom, ktoré zapričinuje e, znečistenie ovzdušia a z týchto 400 tisíc, 72 tisíc priamo súvisí s oxidmi dusíka a nemôžeme e, v tomto pokračovať. Nehovorím tu iba o emisiách z aut, pretože e, znečistenie ovzdušia je z rôznych zdrojov, z priemyslu, z dopravy, ale je to teda aj z pohľadu zdravia. Teda tých 10 tisíc predčasných umrtí, najmä oxidu dusíka. OK. Ako, eh, ako teda môže sa to zlepšiť v pohľadu automobilového priemyslu? No veľmi, pretože oxidy dusíka to nie sú len emisie z automobilového priemyslu. Myslím, že 80 oxidov dusíka nie sú z tohto sektoru. Len asi 20% zapričinuje práve sektor dopravy, tejto dopravy. Takže aký sektor spôsobuje tie emisie, teda najviac dieselové motory? Dobre. Prečo teda sú v Európe dieselové motory na cestách? Odpoveď, no to je otázka na tých, ktorí pred veľmi, veľmi dlhým časom prijali toto rozhodnutie. Možno keby sa to dnes príjmalo, to rozhodnutie asi by bolo, bývalo iné. Teda aké bolo to pri, prijaté politické rozhodnutie, o ktorom hovoríte? Hm, odpoveď. Myslím si, že tam sa zameriavali skôr na emisie CO2 než na emisie oxidu dusíka, pretože to povedomie o emisiách e, oxidu dusíka je e, teda kratšie, než to bolo v prípade CO2. Opäť, e, možno sme si v Európe neuvedomili, že ten dieselový motor keď to bola alternatíva, tak Japonsko mm, to nechcelo. Dnes v Japonsku je len nejaká 1,4% aut, ktoré má dieselový motor. USA to nechceli. USA majú menej než 4, 4% aut s dieselovým motorom. Tu v Európskej únie máme v priemere 56, 54% aut s dieselovým motorom. V niektorých mestských oblastiach, v niektorých členských štátoch to je dokonca 60-70%. Takže otázka, to, čo ste práve povedali, z toho by vyplývalo, že v Európe e, to niekdejšie rozhodnutie prioritizovať zníženie emisí CO2 viedlo k zavedeniu a povzbudzovaniu dízlovej výroby a vlastne kupovania dízlových motorov ale možno, že keď toto rozhodnutie bolo prijaté, tak e, možno nebola maximálna pozornosť prikladaná kvalite ovzdušia, asi tam bolo to tak nejak e, na úkor toho. Odpoveď nie, no všetci si mysleli, teda všetci vedeli, že diesel je čistejší z pohľadu CO2, ale e, povedomie o oxidov dusíka bolo teda veľmi slabé alebo neexistujúce, čiže to si nikto neuvedomal. Otázka áno, ale už začiatkom tých 2000 rokov rástlo to povedomie o oxidoch dusíka a že teda e, dieslové motory majú vysoké emisie oxidov dusíka, ktoré sú teda veľmi škodlivou sa látkou pre ľudí. Odpoveď. Áno, súhlasím s vami, že zameranie teraz nie, ma, nie je iba na CO2, a samozrejme to treba tiež kontrolovať, preto tu budeme revizo- revidovať e, Euro 5 a Euro 6, ale tie e, emisie dusika, oxidu dusika sú rovnako e, nebezpečné. Takže vy by ste sa boli možno rozhodli inak? Odpoveď, no ale vtedy sme nemali tie poznatky, ktoré máme dnes, takže nemôžeme to nejako zvaľovať na tých, ktorí vtedy prijali to rozhodnutie, pretože možno nemali tie poznatky. Otázka, ale je to fakt, áno. Pán ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, zarazila ma vaša odpoveď pánovi Chebranimu, keď hovoril, že to nie je vo vašom eh, portfóliu. Asi teda to považujete za náročné plne kontrolovať portfólio, eh, kde majú čiastkové zodpovednosti aj iní. Napríklad od komisára Potočníka sme minulý týždeň počuli, že napríklad rovnaké služby sú e, zodpovedné za ekonomickú výkonnosť sektora, čiže to priemysel e, alebo polnospodárstvo, ale potom aj za e, živo, teda aktivity životného prostredia. No a pani komisárka Bienkovská povedala, že rast a ochrana životného prostredia sa dajú kombinovať a vy ste o tom tiež teda veľa hovorili. Takže súhlasíte s komisárom Potočníkom, s jeho vyhlásením, že vám možno trošku bráni to, že Mm, ten rezort životného prostredia v podstate mm, je kontrolovaný aj tými, ktorí zodpovedajú za polnospodárstvo, rast, odpoveď. No, nepovedal by som, že je to možno nejaká, mm, že je nejaká prekážka, ale treba určite tvrdo bojovať za svoju vec a myslím si, že všetci komisári by mali byť teda svojím spôsobom komisári pre životné prostredie, mali by mať takúto ekologickú zodpovednosť, e, keď e, príjmajú rozhodnutia v rámci svojich portfólií, pretože v konečnom dôsledku propagujeme ekologické štandardy alebo environmentálne štandardy, ale tie závisia aj od toho, čo robia ostatné sektory. To, čo povedala Vienkovská, pokiaľ ide o rast a životné prostredie, Súhlasím, nemôžeme dnes hovoriť o hospodárstve, pokiaľ nehovoríme o udržateľnom hospodárstve. Takže akákoľvek hospodárska činnosť, ktorá dnes nie je udržateľná, má veľmi krátku expiračnú dobu. A nemôžeme sa snažiť len o rast a vnímať e, životné prostredie ako jeho prekažku a naopak, e, čiže jedno druhé, ako, že by si navzájom prekážali. Áno, výzvy tu sú, ale z víziev sa dajú vyťažiť hospodárske príležitosti. Ďakujem pekne. Myslíte si, že vyhrávate tento boj v komisii? Že vás podporuje ostatní, alebo je to skôr taká menšinová mienka v komisii? Odpoveď nie. Ak to nazvete boj, tak by som povedala nie, ale to mm, povedomie o životnom prostredí je veľmi vysoké na, a je to vysoko na agente všetkých komisárov. A musíme ale naďalej teda vyvíjať tlak. Dobre, otázka. V písomnej odpovede hovoríte o tom, o tom, o tej ročnej revízii kľúčových faktorov výkonnosti, čiže mm, na to sa budete hlavne zameriavať? Takže písomnej odpovedi máte výročnú revíziu faktorov od roku 2017 a zodpovedať bude Degerast. A my ich budeme podporovať, ale podľa vás takéto rozdelenie zodpovednosti funguje? Odpoveď je to fakt. Tak toto je dnes, tak toto asi bude pokračovať. A otázka nebraní vám to, v schopnosti, povedzme, presadzovať nejakú silnú environmentálnu legislatívu. Odpoveď, zatiaľ to funguje. Musím povedať, to takto budem úplne otvorený. Ospravňujem sa, pretože všetci si myslia, že hlavný boj je medzi nami komisármi, ale môžem vám povedať, že to tak nie je. Často sa udeje to, že my komisári, nevždy len dvaja, um, ale viacerí môžeme mať projekty 4-5 sa týkajúcech. No a potom ten boj začína, keď e, sa musíme postaviť rade. Otázka, takže k tej rade, to rozhodnete CMB, vy ste viedeli polutovanie, že tie faktory zhody boli oslabené. Vyvíjali ste nejaký tlak na členské štáty ešte pred tým TCMP, aby teda mm, to tak nerobili, akú, aký tlak ste vyvinuli? Odpoveď áno. Viem, že naše služby napísala nejaké listy, a kabinet sa do toho zapojil. Ja by som bol býval radšej, keby to bolo ambicioznejšie, ale vybrať si medzi tým, že nemať nič a úprimne povedané stále si myslím, že sme urobili veľký pokrok aspoň teda máme e, v pohybe tú vec RDE, pretože nejaká patová situácia by tomu určite nepomohla. Čiže tomu som sa chcel e, vyhnúť a to, že teda máme to RDE, to je krok vpred. Pani Görling. Ďakujem pekne. Budem pokračovať Viete, je oblasť e, otázok, ktoré som vám kládla. Ak príjmeme to, že tu nejde o konflikty v rôznych častiach komisie, to je ten známy list roku 2014. Istý antagonizmus, o ktorom vy nehovoríte. Ak vychádzame zo súčasnej situácie. Čiže teda to nie je ten antagonizmus. Nie je to tak, že je rozdelená zodpovednosť medzi rôznymi časťami komisia. Tam sa vytvára tá situácia, v ktorej nadobudáme pocit, že je tu snaha privrieť oči pretože ak sú tu rozdelené názory, pokiaľ ide o tú silnú lobby e, výrobcov vozidiel. Takže v poriadku akceptujem tento váš bod. No a nebolo by, nebola by lepšia cesta, ako spolupracovať? Ja predpokladám, že vždy existuje lepšia forma spolupráce medzi nami, medzi členskými krajinami a radou, takže vždy je priestor pre um, lepšiu spoluprácu komisia sa snaží dospieť ku konzensu a vždy sa o to staráme. Rôzne komisári väčšinou začínajú z rôznych pozícií, ale s rôznymi pozíciami, ale napokon, sa, keď sa stretneme, tak e, nájdeme ten spoločný bod, ten konzensus. Ja by som nepovedal, že je to pravda, ale viete, rôzne, rôzne názory vytvárajú antagonizmus, no už neviem. Áno, ďakujem. Ja mám um, isté pochyby, po, pochybnosti, pokiaľ ide teda o to, čo ste povedali o kvalite ovzdušia, teda vzduchu, ktorý dýchame. Máte ten pocit, že komisár pre životné sprostredie eh, má eh, zlučovať tie všetky body. Nemyslíte si, že by ste ste mali byť troška viac agresívni, pokiaľ je o vaše očakávanie. Je veľmi ľahké s vami spolupracovať ale mali by ste možno byť menej také, myslím konkrétne na jednu vec. A to je e, konkrétne otázka zariadení na redukovanie emisí, teda, ktoré sú k dispozícii. Ja som niektoré také vyzeral. Ja som také videla, možno technicky ešte nie sú viditeľné, ale momentálne sa nevyvíja vôbec žiadny nátlak na e, výrobcov, aby teda niečo urobili s emisiami. Je to otázka budúcnosti. A my rozprávame o tom, že je to otázka budúcnosti, ale ide o vozidlá, ktoré už momentálne sú e, v praxi, e, teda ktoré e, sú na cestách. Ako by sa to dalo urobiť, aby tieto autá prešli rýchlejšie tým postupom typového schvaľovania. Čiže ja by som očakávala, že toto uvidíme e, v snahách generálneho riaditeľstva životné prostredie. Nie je to tak, že teda toto generálne riaditeľstvo by mohlo byť také viac e, agresívne, teda tvárou v tvár ostatným častiam komisie, pokiaľ ide o životné prostredie. Áno, súhlasím s vami, že je tu vždy ist určitý eh, manovrovací priestor, aby sme konali lepšie. Ale spomenuli ste, ako sme spolupracovali v otázke misií. Ja si myslím, eh, že nebola, neboli to prekážky vo vnútri komisii. Komisia, no mohli sme byť agresívnejší. No ale je trh taký niekto agresívnejší možno e, nedospie k finalizácii, pokiaľ ide o retrofit. To je jedna z vecí, ktorou som chcel pohnúť. V prvom rade preto, že technológia už v dispozícii je. Sú tu už spoločnosti, ktoré sú ochotné robiť tento retrofitting. E, sťažujú sa na to, že nie je e, žiadna harmonizácia, pokiaľ, idú o normy, pokiaľ ide o normy retrofitu. Isté, že by sme mali z toho osoha takisto kvalita ovzdušia. Všetky členské krajiny to podporia, myslím si, pretože to niečo, čo pomôže členským krajinám, aby dosiahli ciele súvisiace s kvalitou ovzdušia. Vidím tu množstvo plusov pri retrofite. Ja som eh, načúval vypočutiu bývalého komisára Potočníka, takže musíme s retrofitikom niečo robiť. Pán Federle, ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Je to dobré, že ste medzi nás prišli. Nuž a moja otázka na vás je, je ťažká ako je ľahká, rozprávame o tom, čo sa ust, e, udialo v minulosti, pozrieme sa na detaily, pozrieme sa na vaše aktivity, No a povedzme si, e, že možno e, prichádza nová téma, otázka stavebných alebo konštrukčných materiálov. E, máme o tom správy. Možno by sa E, mali zaoberať aj viac škodlivými látkami. Ako chcete zabezpečiť, že bude komisia konať? My sme sa pozerali na správy od roku 1980. Áno, vedeli sme, že sú tu diskrepancie medzi, skutočne, medzi e, testami v skutočnej preva, premávke a medzi laboratórnymi testami. Uh, pozriete si správy od kompetentných orgánov. Vytvárať teraz v rámci komisie mechanizmus na zabezpečenie toho, ak je to priemyselná otázka týkajúca sa životného prostredia, či eh, zabezpečiť, že sa spustí konanie kvôli porušovania zmluv na vyriešenie problému. Nie je to vždy tak. Možno by bolo treba navrhnúť novú legislatívu. ak nie, tak konanie kvôli porušovaniu zmluv voči jednotlivým členským štátom. No začali ste tým, že ste povedali, eh, že možno vystane nový škandál. Ja pevne verím, že nie. Áno, ja sa budem snažiť poskytovať informácie, ktoré e, dostávam e, od mimovládnej organizácie o tom, čo sa deje. My nemôžeme konať v niečom, čo niekto predpokladal, že sa udialo. Takže nemôžem očakávať, že tak urobia aj moji kolegovia. Na tom aby sme zabránili v budúcnosti, aby sme zabránili podobným škandálom v budúcnosti, musíme byť e, ostražití, musíme všetko sledovať e, pozorne, musíme sa dívať na každý jeden kúsok teda konkrétneho dôkazu, musíme sledovať, čo sa deje musíte byť blízko k tomu, čo sa deje, ak sa máte k tomu vyjadriť. Nož a pokiaľ ide o mimovládne organizácie, konáme. Naozaj konáme e, v zmysle e, vypočutia si informácií zo strany mimovládnych organizácií. Čiže máme dôkazy o tom, čo sa deje. No, ja e, si myslím, že ste čiastočne zodpovedali na moju otázku. To, čo som ja videl na strane komisie za dva pol roka, odkedy som v tejto snemovni, máte e, sledovať rôzne zápisnice, ktoré sa týkajú jednotlivých generálnych e, riaditeľstiev. Takže nebolo by ťažké vytvoriť taký mechanizmus na um, jednoducho porušovanie, na odhaľovanie porušovanie pravidiel, konkrétne keď sa pozrieť, pozrieť napríklad na otázku prepravy zvierat z Holandska smerom na juh Čiže máme pravidlá, ale problém spočíva v tom, že členské krajiny to e, neplnia, takže je to inštitucionálny problém. Ja si myslím, že to je spojené s kritikou tvárov tvár Európskej únii a o tom e, sa v každej krajine hovorí, tak musíme zabezpečiť v prípade, ak môžeme konať teda s e, orgánmi, ktoré máme, musíme e, zabezpečiť e, odpoveď na to, ako konať, keď dostávame informácie o tom, že pravidlá, ktoré boli prijaté, sú porušované. Tak musíme byť schopní konať. Predsa nemôžeme konkrétne e, mať e, pravidlá na e, obmedzovanie rýchlosti, ktoré sa potom v reáli nebudú rešpektovať a takisto bude treba mať aj určité sankcie v prípade, že sa porušujú. No to asi bola skôr odpovedne otázka. Áno, máte pravdu, je potrebné vykonávať pravidla, ináč to nemal význam. Ďakujem, pani Konečná. Ďakujem, pane komisaři, také ja vám ďakujem. Ďakujem, že ste si našli čas pre nás a že aj v takúto hodinu máte silu odpovedať nám na naše otázky. Vo vašich odpovediach však, v ktorých ste nám, ktoré ste nám poslal, ste sa zachovali podobne ako väčšina členov Európskej komisie, či už súčasne alebo bývalých, ktorých sme tu mali a očividne ste sa snažili prehadzovať zodpovednosť na štáty. Odpoveď číslo 4. Píšete tam v tom, o tom, že členské štáty majú k dispozícii iné nástroje než emisné normy, aby zlepšili kvalitu ovzdušia, ako napríklad zdanenie pohonných hmôt a osobných vozidiel, riadenie dopytu, riadenie toku prevádzky a podobne. Súhlasíte však s tým, že v prvom, prvom rade komisia zlyhala pri vynúcovaní dodržiavania smerníc. Komisia nedokázala napísať smernice tak, aby nedochádzalo a nemohlo dochádzať k manipuláciám. Ja nesúhlasím s vami v tom, čo ste povedali, je, že by sme sa pokúšali prehadzovať zodpovednosť na plecia členských štátov EÚ. Zodpovednosť členských štátov vychádza z legislatívy, nie z prehadzovania. Oni majú zodpovednosť. Jednoducho to je napísané v, zákoze, v zákone a musí to, musia to dodržiavať to, čo je v zákone, sa musí dodržiavať. Dobre, ale súhlasíte s tým, že komisia zlyhala pri presadzovaní týchto smerníc v praxi? Sám ste uviedli, že asi 12 členských štátov riešite v konaní za porušovanie pravidel. Ja chápem, že všetko chce čas, ale niekedy sa mi zdá, že jednoducho ten horúci zemiak si tu prehadzujeme zo strany na stranu a nič sa nerobí a ľudia zomierajú, pretože nedokážeme povedať, že niekto je zodpovedný konkrétne za toto, alebo niekto iný je zodpovedný za niečo iné. Kým som sem prišiel, som, si, som počúval pani komisárku Bienkovskú a naozaj mi to lahodilo, keď povedala, že čoskoro zvažuje konanie za porušenie zmluvy proti niektorým členským štátom EÚ. Pre mňa je to veľmi dobrým znakom. Ja otváram e, konanie za porušenie zmluvy za porušenie kvality vzduchu, dohodnutej normy kvality vzduchu a takisto v iných oddeleniach komisie sa podobné veci konajú. Sú, vraj, sú však aj iné veci, okrem konaní za porušenie pravidiel. Musíme si vybrať medzi tým, či budeme otvárať takéto konania, tak, alebo či budeme zlepšovať legislatívu tak, aby sme korigovali záležitosti. Ja by som o, dal prednosť tomu, že využijeme oba tieto nástroje, ale prednosť by som dával korigovaniu pred konaním za porušenie predpisov alebo zmluvy. Nehovorím, že nie sú dôležité konania, ale tie trvajú 4-6 rokov a zákon, ktorý zlepší súčasnú situáciu, ten zákon môže byť na svete za pár mesiacov alebo možno niekoľko rokov, ale je to rozhodne efektívnejší spôsob, ako sa dostať k cieľu. Ste si istí, že keď ste si prešli emisným škandálom, alebo my všetci si ním prechádzame, že ste dostatočne poučení, že ste schopní nastaviť legislatívu tak, aby niekedy v budúcnosti nemohlo prísť k manipuláciám, prípadne k tomu, že o tých manipuláciách evidentne budú orgány informované, či už orgány v členských štátoch alebo orgány komisie a nikto nebude schopný ich riešiť. Máme takový mechanizmus? Ja sa pýtam v dobrom. Sme schopní ho, ho vytvoriť, tak aby sme sa naozaj poučili? Ja si myslím, že sme sa už poučili z tohto škandálu, ale buďme féroví ku komisii. Nemyslím si, že komisia začala konať v tejto tematike až po škandále s Volkswagenom. Ja som povedal predsa, že už veľa práce sa vložilo do tejto témy, v oblasti RDE legislatívy a potom škandál iba veci akceleroval. Legislatíva e, sa stávala nepriestrelnejšou. Áno, poučili sme sa. Lekcia bola pre nás, sme silnejší a sme spravili lepšiu legislatívu a rýchlejšie. Ďakujem za slovo. Pán komisár, Myslím si, že ste povedali, že ste minulý týždeň počúvali vypočutie pána Potočníka. Áno. A ste videli jeho list pánu Tajanimu. Je tak? Myslím si, že zásadné pri vypočutí pána Potočníka minulý týždeň bolo to, že povedal, že ľutuje, že netlačil viac, že nevyvíjal väčší tlak na to, aby boli veci v súlade s právnymi normami. Súhlasíte s tým? Alebo viete sa prihlásiť k takejto výpovedi pána Potočníka aj vy? Nemôžem pána Potočníka posudzovať e, kompetentnejšie než on sám. Ak on sám to takto povedal, tak ja nepochybujem o tom, že to naozaj tak myslel a že takto, tak tomu to verí. Samozrejme, že vždy sa veci dajú urobiť lepšie alebo horšie, ale jeho výrok má väčšiu váhu než akýkoľvek môj výrok, moje posúdenie, pretože on vtedy bol v komisii. Áno, povedal to a buďme úprimní. Povedal niečo o svojom mandáte. A kto vie, čo my povieme o našom mandáte? Vždy sa dajú veci robiť lepšie. Možno by sme mohli to použiť ako východisko, pretože ešte stále nie sú v praxi mnohé firmy v súlade so zákonmi. Už e, pred rokmi pán Potočník povedal, zlepšíme testy, ale ešte stále existujú auta, flotila, ktorá nesplňa zákony. Ak pán Potočník teraz hovorí, že možno mal vyvíjať väčší tlak nielen na testy, ale aj na existujúcu flotilu vozidiel, ktorá nesplňa normy, vy aj v písomných eh, vašich odpovediach sa tiež zameriavate skôr na testy a nehovoríte nič o existujúcich vozidlách, ktoré teraz sa prevádzkujú. Čo urobíte vy, aby ste zaručili, že aj existujúce autá, ktoré sú už predané, ktoré behajú po eh, cestách a uliciach a ktoré prekračujú normy, ktoré boli dohodnuté o emisiách? Ja v tom naozaj veľa nemôžem urobiť. Ja na to nemám žiaden dosah. Rozdiel je v tom, že keď tam bol potočník v tomto úrade, vedeli sme, že sa nič e, proti žiadnemu členskému štátu neurobilo. Rozdiel je teraz. Vy ste si práve vypočuli to, čo som povedal predtým. Rečník je prerušený. Mohol by som povedať príklad, hovorí rečník. Uh, v roku 2006 sa konalo posúdenie dopadu a bolo jasné, že technológia SCR, aby sme sa dostali na 9 mg SCR a nie NLT. Teraz to vieme už od roku 2012, že potrebujeme technológiu LNT, ktorá sa dostala iba na 50 Aký, aký dôkaz potrebujete väčší, že sa súčasný stav pohybuje v nedobrom smere. Čo ešte viac potrebujete? Ja by som to nevnímal e, veľmi negatívne. A poviem vám prečo. Keď hovoríte o 80 o triede vozidiel Euro 6, ktorá nemá prekročiť limit, ten limit je 80 pre Euro 6. Keď sú vozidlá na ceste, je to viac ako 400. Je to 5 krát prekračovanie. Problém nie je 80 alebo v laboratóriu. Problém je v, tých, štyr, tej 400 ktorú vidíme na cestách. 80 je pri normálnom používaní. Teraz robíte chybu, prerušuje opäť rečník. Hovoríte, že 80 je pre laboratória? Hovoríte toto? Nie, odpoveda pán komisár. Hovorím to, že problém nie je v laboratóriách, problém je v tom, že v, za skutočných jazdných podmienok máme hodnotu 400 a riešenia prenášame na cesty. Vy zase hovoríte len o testoch. Čo hovoríte, aby ste zabezpečili, že autá budú jazdiť v súlade s normami? RDE. Ale RDE je test. Nie, počkajte, hovorí pán komisár RDE. Sice je test, ale okrem testu budeme hovoriť o dohľade nad trhom, budeme hovoriť o konformitných testoch použitia to je spôsob, akým sa vysporiadať s týmto problémom. Ja nemôžem urobiť nič s autami, ktoré už jazdia. To musia urobiť členské štáty. To, ja to, na to nemám žiadnu právomoc. A ja poukazujem na rozdiel, že v predchádzajúcom mandáte rečník opäť prerušuje. Hovoríte stále o tom, že na to nemáte právomoc. Ja vám kladiem jednoduchú otázku. Mohol by som položiť tú jednoduchú otázku? Tá jednoduchá otázka je, list z DG Enterprise e, a ďalšie e, listy, ktoré treba napísať, alebo ho treba napísať spolu. Kde je ten list, Kde ste, ktorý ste mali napísať spolu? Aký list? Ko- ja chcem povedať, že toto bolo už v liste. Falkenberga žiadal, nemali by sme napísať spoločný list v roku 2014. A vy asi ani neviete, že, že môžete napísať takýto spoločný list viaceré generálne riaditeľstva. Pokračuje komisár. On, keď Falkenberg poslal ten list, dostal odpoveď z, od Danielu Kalehu a v tom, tej odpovedi Daniel vysvetlil, že to, o čo žiada, sa už finalizuje. To sú prípravy na LTE. Pre, o niekoľko týždňov na to sme mali konzultáciu medzi službami na RDE jednotku. Ja nehovorím nič proti tom, tomuto listu o CARS, ja nehovorím, či to má byť list, alebo či má byť nejaké iné opatrenie, iný krok, ale Kaleha odpovedal, áno, konali sme. Ďakujem za slovo. Pán komisár, tu sedím. Rada by som položila otázku. Chcem sa spýtať na jednu vec. Pani Bienkovská súhlasila s nami, že hlavným cieľom právnej normy je zlepšiť kvalitu vzduchu a znižiť emisie. Hovorila a súhlasím s ňou, súhlasila s nami aj v tom, že emisné limity musia byť rešpektované nielen v laboratóriu, ale aj za skutočných jazdných podmienok v reále. Na základe týchto vypočutí zástupcovia priemyslu nesúhlasia, automobilového priemyslu, hovoria, že pre nich je dôležité rešpektovať to, čo sa nameralo v laboratóriu a zdá sa, že bývalý komisár Tajany mal podobný názor ako oni. Viac menej to povedal vo svojich poznámkach. Čo chcete vy? Aký je váš názor v tomto diapazone názorov? Ja patrím k tým, ktorí súhlasili, že sa budú auta testovať priamo na ceste za skutočných jazdných podmienok a budeme sa zaoberať tým, čo auta skutočne, aké emisia vypúšťajú v reále. Laboratórium v budúcnosti nebude mať takú závažnosť. Je to vec minulosti. Ďakujem. Zaujíma ma, Aj minulosť, aj budúcnosť. Tie návrhy do budúcnosti sú zaujímavé, ale ja chcem vedieť aj to, aké chyby sa urobili. Čo si myslíte vy? Čo si myslíte, že urobil váš predchodca? Prečo tak dlho váhal predtým, než zaviedol nové testovacie postupy? Zámerne e, sa predstieralo, že sa niečo že sa nič nedeje, že s autami je vlastne všetko v poriadku, proste sa roky popieral problém, aj dokonca Európska agentúra pre životné prostredie tento problém popierala. A to umožnilo výrobcom automobilov jednoducho te- testy obísť jednoduchými technickými opravami, korekciami, ako trošku sa pohrať s alternátorom alebo nafúka trošku viac, alebo menej pneumatiky a normy sa plnili. Ja som od vás nedostala jasnú odpoveď ani od nikoho iného. Prečo nikto nechcel analyzovať ten problém? Prečo sa do toho nikto nepustil? Prečo sa pri skutočných jazdných cykloch, keď sa preukazovalo, že to je inak, prečo sa to nepreskúmalo hlbšie? Ja s vami úplne súhlasím, že niektoré fakty boli známe a že sa s nimi začalo pracovať príliš neskoro a naozaj za to platili ľudia životmi. Keby sme boli pred desiatimi rokmi už konali, tak sme sa mohli vyhnúť 4 miliónom predčasných umrtí. Ja nechcem posudzovať mojich predchodcov, ale nemám pocit, že urobili niečo zámerne v tomto zmysle. Nie, nemyslím si. Ale čo viem, je, že teraz si myslia, že mali vtedy konať rýchlejšie, ako konali. Ďakujem. E, chcela som sa spýtať aj ďalšiu vec. Budúcnosť nevyzerá až tak rúžovo. Testovanie RDE, e nie je magickým riešením, čarovným prútikom. Zrazu auta všetky budú v súlade s normami, za akými majú byť. E, možnosť, že sa spätne dovybavia auta istými technickými zariadeniami a ďalšie iniciatívy, ktoré komisia si žela e, vykonať. Chcem, mám k tomu otázku. Vyjasnite mi, prosím, e, o jedenástku. Písomne ste na jedenástku odpovedali tak, že ste sa odvolali na 350 mg na kilometr. To sa týka CO2, nie, nie, nie, e, oxidu dusíka sa to týka NO, oxidu dusnatého. A v budúcnosti, keď sa bude merať inými testovacími postupmi, hovoríme o 80 mg na kilometr. To je jediným spôsobom, jediný spôsob, akým sa dostať k redukcii Pýtate sa všetky tieto otázky, naozaj potom poskytnite priestor, hovorí predsedajúca. RDE nebude samozrejme mať e, čarovným prútikom. Myslím si, že aj výrobcovia majú pocit, že spaľovacie motory sa dajú vyriešiť len po určitú hranicu a v budúcnosti, podobne ako väčšina krajín, skôr rozmýšľame v, o, o e, autách alebo dopravných prostriedkoch s nulovými emisiami. Prechádzame na druhý, druhé kolo. Netreba využiť úplne všetok čas, keď ho máte pridelený. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý večer. Dobrý večer, pán komisár. Pred pár minútami ste povedali, že rozhodnutie o RDE a ďalších právnych normách, napríklad o faktore konformity, nie je úplne dokonalé rozhodnutie. Vieme, že ideál je často nepriateľom dobra, iba dobrého, iba niečo dobrého. Ale predsa len je to istý krok vpred. Čo to však znamená pre vašu víziu dízla do budúcnosti? Ako vidíte, že sa dízlové motory rozvinú, vyvinú? Myslíte si, že dízel pomaly upadne do zabudnutia alebo má ešte nejakú budúcnosť v nasledujúcich 15 rokov? Jediná budúcnosť, ktoré má, ktorá je pred dieslovými motormi, je, ak sa dokážu zlepšiť tak, že budú mať menej emisií, dobre, ak nie, tak potom nebudú mať budúcnosť. Ale ja si myslím, že sa to dá. V iných krajinách dosiahli vyčistiť vyčistenie dieslových motorov, takže sa stali čistejšími. Áno, čistý diesel má budúcnosť, Akákoľvek čistá ekologická aktivita má budúcnosť. Ja nevidím budúcnosť iba pre tie eh, metódy, ktoré sú znečistujúce. Vy ste povedali, že elektrické auta napríklad z politického hľadiska je treba podporiť. Ako sa máme k tomu postaviť? Keď chcete aj čistý diesel, aj elektrické auto. Vždy sú tu alternatívy. Nízkoemisné auta alebo nulové emisné, ako, ako nulovo Auta s nulovými emisiami ako elektrické auta? Otázka je, ako vyrobiť také elektrické auto, ktoré by malo, mohlo takto fungovať. V ďalšej otázke hovoríte o situácii, absurdnej situácii, že európske auta a samozrejme auta na americkom trhu USA majú e, iný, e, iné emisie oxidov dusíka ako v Európe. Čo s tým urobíte? Hovoríte, že európske auta sa predávajú na americkom trhu, ale mali by sa predávať aj na európskom trhu tie, ktoré dosahujú e, normy. Najlepším dôkazom toho, že sa snažíme o niečo reálne, je, že sa to v USA stalo. V EU, keď sa snažíme e, vyrobiť ekologické vozidlá. Zatiaľ sme zažili iba výhovorky, ale keď v USA vedia vyrobiť ekologické auta, prečo nie v Európe? Presvedčíte európskych výrobcov, aby sa do toho dali? Áno, odpovedá pán komisár, myslím si, že to je treba. Ako povedala Biankovská, treba použiť nástroje, ktoré... Zatiaľ tie nástroje ešte nemáme, ale tie nástroje, ktoré sa e, chystajú, napríklad RDE, použijeme. Spolu s generálnym riaditeľstvom GROW, akými spôsobmi to do, dosiahnete? Akými časovými rámcami sa budete zaoberať? Takými spôsobmi, že budeme podporovať výrobu lepších aut v Európe. To je dokonca sa týka aj konkurencieschopnosti. Keď hovoríme o konkurencieschopnosti, musíme hovoriť o tom, aký, aký máme náskok pred konkurenciou a čisté auta majú náskok pred znečistujúcimi autami. Takže keď hovoríme o nejakých e, vyhláseniach z minulosti v tomto výbore, dnes, alebo dokonca už aj Volkswageny v Európe, sú k dispozícii na európskom trhu e, s emisiami nižšími než 80 mg, čiže už rešpektujú tú európsku legislatívu na ceste a existujú na európskom trhu. No a ako všetci hovorili, v tom je práve ten problém. Ten problém je na ceste. A tam sa teda musíme ubrať s našimi riešeniami. Musíme prestať testovať auta iba v laboratórnych podmienkách, musíme stanoviť štandardy na ceste, musíme testovať e, auta na ceste a musíme to kontrolovať. E, tieto auta na ceste nie ex ante, než dostanú teda to typové schválenie, ale aj potom, čo dostali to typové schválenie. Áno, ale so všetkými údajmi, ktoré sú už teraz k dispozícii, vieme, že e, niektoré e, teda sa niektoré modely už sú k dispozícii, dokonca Volkswagen niektoré z nich rešpektuje, teda je to po tých 80 mg. No áno, v minulosti sme dávali možno tie nesprávne stimuly na propagovanie tých uh, dízlových motorov a teraz môžeme to použiť, aby sme teda um, podporovali tie najlepšie motory, ktoré na trhu sú. Pani Bonfoy, budem hovoriť po francúzsky. Pán Vela, vy ste garantom kvality vzdušia v EÚ. No a toto sa teda týka aj legislatívy. Naopak, a teda vy a vaši predchodcovia ste teda začali konanie e, za porušenie voči členským štátom, ktoré nedodržiavajú túto kvalitu ovzdušia. A vy nie ste ale zodpovední za legislatívu, ktorá sa týka eh, znečisťovateľov, teda vozidiel. Nebolo by normálnejšie, keby eh, DGNV a E, komisár pre životné prostredie boli zodpovední za túto legislatívu veci teda znečisťujúcich vozidiel. Case, what... V tomto prípade uh, si myslím, že to, čo si myslím ja, to uh, je nepodstatné, lebo ja nerozdelujem portfólia, takže no váš, váš názor na to budúcnosti. No, bolo to navrhnuté, sa o tom diskutovalo v tomto výbore, aj Potočník o tom hovoril. Dobre. Ja by som bola rada si vypočula vaše stanovisko, váš názor. Dobre, ďalšia otázka. Rôzni komisári naznačujú, či už je to životné prostredie alebo um, priemysel, teda spomínajú problém s uplatňovaním ním a riadnou implementáciou nariadenia, ktoré sa týka týchto emisí a pokiaľ ide o zlyhanie členských štátov. Čiže v tej písomnej odpovedi bolo, že mm, je normálne teda že ak teda uh, Treba vyšetrovať e, auta, respektíve výrobcov aut, ktorí nedodržiavajú tieto štandardy. Malo by, mal by na to byť nejaký nezávislý orgán, aby bolo možné treba sankcionovať aj všetkých výrobcov automobilov, ktorí nedodržiavajú európsku legislatívu. Takže podobne ako tá železničná agentúra, Európska železničná agentúra, čiže je to nezávislá agentúra. Again, I think what... Opäť, e, či bude agentúra alebo nebude, to nie je v mojom e, pole pôsobnosti. Počúval som, čo povedala Bienkovská, že nesúhlasí so svojim predchodcom, že by teda mala vzniknúť agentúra. Čo sa týka sankcií, súhlasím s Bienkovsou, keď e, hovorila o harmonizácii celého procesu dohľadu trhu harmonizácia teda poku, sankcií. Na jednej strane neuveriteľné vidieť, že v niektorých členských štátoch to ma, tá maximálna pokuta, ktorú môžu uvaliť na podniky, je 1000, 5000 eur. Takže to sa trošku, tak povediať, sami si, si klameme. Myslím si, že tá legislatíva EÚ, ktorá vlastne komisiu dáva viac do popredia, pokiaľ ide o dohľad na trhu a pokiaľ ide o presadzovanie. To má veľký zmysel. Oui, mais vous pouvez, euh, vous, vous... Áno, a nemyslíte si, že komisár pre životné prostredie by mal zodpovednosť o túto problematiku? Vám sa zdá normálne, že je to len priemysel? A vám sa zdá normálne, že Um, sú tu experti z automobilového priemyslu, z mimovládiek environmentálnych a sú v rôznych pracovných skupinách, ktoré vznikli na to, aby sa vypracovala legislatíva a napríklad mm, k vášmu veľkému polutovaniu aj k nášmu polutovaniu urobili ten faktor zhody 2,5. Mm, Nie je to tiež faktor v príprave budúcnosť, na budúcnosť? Aj tento aspekt by sme mali započítať a komisár pre životné prostredie by mal byť za to zodpovedný za túto tému. No, rád by som povedal áno, ale prečo nehovorím áno, to je podľa mňa veľmi jasné. Snažíme sa diskutovať, či e, je to portfólio životného prostredia alebo podnikania. A keď dohľad nad trhom, sankcie, presadzovanie spadajú ešte stále do pôsobnosti členských štátov, tak to, čo tu hovorila e, komisárka Vienkovská, bolo vlastne, že túto zodpovednosť musíme prejsť z členských štátov na komisiu. A to je podľa mňa už obrovský krok vpred. A potom, e, či to bude v oblasti životného prostredia a podnikania, to už je iná vec. Ale ak záujem životného prostredia je e, teda vyšší, pokiaľ ide o čisté ovzdušie, na podnikanie, tak... No ale dnes to tak nie je. Tie, tie mm, emisie oxidu dusika stúpajú, stúpajú, stúpajú, čiže zase, že sa nerešpektuje existujúca legislatíva. Merci beaucoup. Um... Ďakujem, pán Šulce. Dva časové úseky. Ďakujem, pán komisár, že ešte takto neskoro môžeme hovoriť o tejto dôležitej téme. Vy ste v odpovedi natiesli niečo, čo vo mne vyvolalo ďalšiu otázku. Čiže sankcie v prípade porušení. Hovorili ste, že sú členské štáty, kde tie sankcie sú nejakých tisíc eur Dokonca, pokiaľ viem, boli členské štáty, ktoré to vôbec nerealizovali, no a nebolo, neboli žiadne veľké tresty. No a komisia teraz prišla s niečím novým a podľa mňa, tak ako to interpretujem ja, teda uvaluje, mm, respektíve je tu možnosť uvaliť e, trest až do výšky 30 tisíc eur, čo je v zásade fajn, ale teraz som si to pozrel podrobne a v tom článku 90 e, komisie je pasáž, kde sa uvádza, že tie sankcie sa nesmú kumulovať s, so sankciami členských štátov, čiže to je ako keby e, vlastne, že keď členský štát už e, dal nejakú pokutu, tak nemôže komisia dať nejakú ďalšiu. Čiže ak by sme išli do dôsledkov, tak keď členský štát povie, že ja teda dám pokutu 500 eur alebo 1000 eur, tak komisia môže 10 krát tu sa vyhrážať trestom 30 tisíc eur, nemôže uvaliť, pretože sama sa jej, tak povediac, okresala svoje možnosti Eh, tým, že sa to nesmie kumulovať. Môžete k tomu niečo povedať? No, I repeat, at the moment... Opakujem. Momentálne je na členských štátoch, aby tie sankcie stanovovali. Museli si to upraviť v roku 2009 a myslím, že ani nepodali správu komisii vtedy v tom 2009. Ale no nemusia vlastne prísť s tými sankciami. Tak ako je legislatíva dnes nastavená, komisia nemôže dať žiadnu sumu členským štátom. E, dúfajme, že v blízkej budúcnosti, keď všetka tá legislatíva e, prejde, tak to, čo vy hovoríte, sa stane realitou. Dúfam. Aber nochmal In Pozrite si to potom ešte raz spokojne aj dnes po tomto stretnutí. Ja to interpretujem tak, že to, čo komisia chce urobiť, je správne. Chcete teda mať vyššie sankcie, ale e, nebude možné ich realizovať, ak členské štáty už tiež uvalia nejakú sankciu. A ak táto sankcia bude podstatne nižšia než to, čo plánovala komisia, tak ste v podstate nič nedosiahli. No a pozrite sa, Pozrite sa na to. Ja to teda vnímam tak. A druhá otázka ešte k tej téme RDE. Zaujímalo by ma, e, stále tu počúvame, že členské štáty e, rôzne k tomu prispeli, vyviali rôzny tlak. Aj v tých písaných otázkach, myslím, že v dvojke a osmičke sme sa k tomu dostali. Vy vo svojich odpovediach mohli by ste ešte konkrétne povedať, že ktoré členské štáty podľa vás e, tak povedať, potlačili v prípade RD, chceli, aby sa to začalo presadzovať, ktoré členské štáty EÚ teda skôr to brzdili. Myslím, že toto je známe aj parlamentu, pretože keď RDE e 1 a 2 boli diskutované v TCMV, tak myslím si, že Zápis e, z TCMV dostal aj parlament. Počas e, diskusí v TCMV o RD1 bol jeden členský štát, ktorý predniesol úplne iný názor. Ja by som nepovedal, že by to bolo z nejakého zlého zlých pohúntok. Oni chceli to posunúť vpred a Môžem to spomenúť, pretože je to verejne známe. Bolo to Nemecko. No a to bolo to prvé stretnutie TCMV, kde sme nemali teda kvalifikovanú väčšinu. Čo sa týka RD2, tam bol jeden členský štát, ktorý naznačil, že chce byť trošku ambicioznejší a to bolo Holandsko. Takže vy z vášho pohľadu by ste povedali, že v tom druhom kole to bolo Holandsko také ambicioznejšie, žiadny ďalší iný členský štát. Yes, that that, that... Áno, počas tých diskusí sa Holandsko snažilo presadiť ambicioznejšie ciele. Mrs. Görling. Pani Görling. Ďakujem. Ja by som sa trošku vrátila k tomu, kde som sa ocitla so svojimi otázkami predtým. Čiže chcem sa opýtať na jednu konkrétnu vec. Eh, ak teda bude tento výsledok mať nejaké výsledky, tak eh, mali by to byť nejaké dobré námety, ako sa vyhnúť týmto istým chybám v budúcnosti. Čiže niečo z tej budúcnosti už eh, bolo rozhodnuté. Vieme, že DG Grow bude pracovať na štvrtom balíku RDE. Prebiehajú diskusie o tom, že aké sú technické obmedzenia, aké by mali byť technické obmedzenia týchto testov, um, napríklad teplota, um, stúpanie um, kopca a tak ďalej. Ale tie testy ešte nie sú nejako zafixované. Je to stále v procese. No a samozrejme treba spomenúť aj zahrnutie PM, pretože hovorili sme o oxidoch dusika, ale aj PM musí byť zahrnuté v RDE. Tú technológiu máme na to, aby sa to celé zlepšilo, tie merania. Takže vzhľadom na to, čo všetko teraz sa deje, ako by ste charakterizovali zapojenie DGNV, pretože zodpovednosť má DG Grow, takže máte od nich nejaké priebežné aktualizácie o tom, aký pokrok dosahujú, alebo podobne ako iní zainteresovaní musíte čakať, kým oni prídu s nejakými predbežnými reali- e, prezentáciami o tom, čo robia. Napríklad ten tretí balík tam vlastne prezentovali zainteresovaným už takú hotovú vec. Mňa to trošku zaskočilo. Takže ste tu zainteresovanou stranou alebo Eh, máte možnosť do toho nejak zasiahnuť, pretože ak chceme naplniť svoje ambície, eh, zlepšiť zdravie, tak musíme to potlačiť už v tejto fáze, aby sa veci zlepšili. No, I can say that we are... Nie, my sme taký tímový hráč. Máme pravidelné schôdze. Práca začala už dávno. Takže nie je to niečo, kde by pred nás položili hotovú vec. My sa podielame na diskusiách a môžeme aj vyjadriť naše ambície. Mrs. Kaldenbach. Pani Kaldenbach. Ja, herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ďakujem, pán komisár. Budem hovoriť po nemecky. Mám celý rad otázok. Tá prvá sa asi dá ľahšie zodpovedať. Nie len rôzne prieskumy Eurostatu za posledné roky ukázali, že témy zdravia, ochrana životného prostredia, ktoré boli kedysi veľmi vysoko medzi prioritami, ktoré ľudí zaujímali, poklesli nielen v všeobecnom vnímaní, ale aj v tom, ako to ja vidím tu v parlamente, pokiaľ je rozdelenie úloh, významu jednotlivých komisárov v kolegiu. No a mám pocit, že za posledné roky, e, za posledné dve volebné obdobia téma zdravia, a životné prostredie sa po, stratili zo zoznamu priorít. Je to považované len za nejakú takú okrajovú vec. A keď sa na článok 168 e, zmluvy o fungovaní EÚ, Mm, tu sa hovorí, že zdravie je úlohou EÚ, ktorú rieši spoločne komisia členské štáty. A tu je aj e, odvracanie zdravotných rizík, monitorovanie, to tiež patrí do tej spoločnej úlohy. Čiže toto rozdelenie, že toto je úloha členských štátov komisie, to ja tak nevnímam, naozaj je to spoločná zodpovednosť. To je moja prvá otázka. Zdieľate toto vnímanie, že v súčasnej komisii zdrav, té, témy zdravia a životného prostredia sú vnímané skôr ako niečo, čo obťažuje a nie e, niečo, kde musíme vlastne dostať svojmu poslaniu ako EÚ. No a rast zamestnanosť by sme mohli posunúť, keď by sme tieto témy vrátili opäť na e, špičku nášho zoznamu. Nemyslím si, že zdieľam tento názor. Áno, prioritou aj ekonomickou prioritou v zmysle investícií, pracovných miest, ale každý si uvedomuje, že životné prostredie prispieva k týmto prioritám a že teda nie je prekážkou týchto priorít. Nazdávam sa, že komisia má mať medzi prioritami zdravie a životné prostredie, pretože 500 miliónov obyvateľov si uvedomuje, čo sa deje, takže tento tlak prichádza zo strany obyvateľov EÚ, preto si myslím, že je to dobrá vec. V týchto časoch občania si uvedomujú viac tie zdravotné aspekty ako environmentálne aspekty, keď sa hovorí, že pre životné prostredie nie je dobré znečistenie ovzdušia, tak to budú akceptovať. Ale keď sa hovorí, že znečistenie e, ovzdušia nie je dobré pre zdravie kvôli predčasným úmrtiam, tak to zbudzuje väčšiu spoločnosť. Tak oboje aj životné prostredie, aj zdravie je dôležité pre občanov a komisia sa stále díva na záujmy e, obyvateľov, teda občanov. Pani Konečná. Ďakujem pekne. Pán komisár, ja tu už vôbec neorientujem. Vy tvrdíte, že komisia chce uvaľovať sankcie, súčasne ste nám dnes povedali, že členské Krajiny by mali e, pomáhať pri odhaľovaní nelegálnej činnosti. No a dohodneme sa si na tom, že všetko začína v komisii v tom, že nie sme schopní pripraviť legislatívu, s ktorou by sa nedalo manipulovať, respektíve ktorá by sa nedala interpretovať ináč. Viete, takže je to také hádzanie horúceho zemi ako z jednej strany na druhú, pretože na jednej strane hovoríte, teda vy ste vôbec nehovorili o automobilovom priemysle, pretože keby sme mali niekoho sankcionovať, tak by to malo byť práve automobilový priemysel, ktorý obchádzal pravidlá nie členské krajiny, automobilový priemysel. Na druhej strane tvrdíte, že asi nevieme vymyslieť legislatívu, ktorá by sa dala reálne realizovať tak, aby sa ju nedalo obchádzať. No a čo majú potom robiť členské krajiny? Nebudú nič hlásiť? pretože sa vás budú na jednej strane báť a na druhej strane nebudú mať istotu, že keď sa budú snažiť pomôcť, vo svojej podstate nedôjde k tomu, že za to ešte budú trestaní. Čiže ako si, si to vlastne v konečnom dôsledku predstavujete? Mm, pani komisárka Bienikovská to vysvetlila. Pokiaľ ide o komisiu, tá komisia je súčasťou legislatívneho procesu. Vy a rada sú, ste zákonodárcovia v prípade, že teda sa e, začína táto téma implementácia dohľad a e, uvádzanie, zavádzanie sankcií, no to už je otázka členských štátov. E, No a tá istá legislatíva im dala túto zodpovednosť. Pre mňa je to úplne jasné. Ale dnes ste, ste nám zopakovali, že chcete, aby sme vytvorili spolu s vami novú legislatívu, ktorá poverí vás ako komisiu na uvaľovanie sankcií, tak to bude na koho uvaľovať sankcie. To naozaj riešenie toho problému, s ktorými sme konfrontovaní. My, to, my sme to nevyriešili niekoľko rokov a následne sú za to bytí tí, ktorí možno za to nemôže. To sú práve členské krajiny. Ja som presvedčená o tom, že členské krajiny nie sú vynikmi v tejto situácii že nezavinili túto situáciu. Keď som hovoril o tom, čo chce komisia robiť, tak um, som hovoril o návrhu, ktorý komisia prezentovala zodpovednosť, pokiaľ ide o presadzovanie dohľadu, je teda otázkou komisie. To je jej zodpovednosť. A táto zodpovednosť dnes je. To znamená, e, že návrhy, ktoré komisia predložila, e, zlepšia návrhy, e, situáciu. Pretože ak je tu nový škandál, nemôžeme povedať, že iba jedna členská krajina sa bude zaoberať týmto škandálom, alebo jedna členská krajina sa bude zaoberať takýmto spôsobom a druhá členská krajina iným spôsobom. A teraz pán Ekolt ako posledný rečník tohto kola. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Viete, potom ako sme si vypočuli predchádzajúcich komisárov, eh, sme sa dozvedeli o rôznych rolách jednotlivých DG. Niektoré otázky vedú, vedú k tomu, že niektoré otázky sa riešili medzi rôznymi DG, no ale teraz sa všetko vyriešilo, všetko prebieha hladko medzi DG Rast a DG Životné prostredie. No viete, ja som troška nervózny z toho, ak to naozaj tak je. Ak vidíte, že 10 rokov je tá, to brzdenie legislatíva, jej presadzovania na strane výrobcov aut, tak teraz máme pocit, že DG životné prostredie je veľmi šťastné z toho, čo sa deje. Tá moja otázka by bola, aká je vaša rola? Ehm, čo robíte v komisii? vy chcete, aby som ja priznal, že je tu problém medzi DG životné prostredie a DG rast. Už druhý, tretíkrát vám hovorím, že tam nie je žiaden problém obidve DG budú ochotní prísť a postaviť sa pre tento výbor. môžete sa spýtať obidve tieto dígy. Vy chcete, aby som povedal niečo iné? Budeš šťastný z toho, áno, že máme veľký problém pri našej spolupráci. Nie, ja hovorím o predchádzajúcich komisárov, ktorý povedal, že normálna situácia e, že tie jednotlivé DG e, majú rôzne záujmy. No o tom hovoria aj, hovorili aj médiá. Áno, v poriadku, súhlasím, dokonca čo povedal Potočník alebo ostatní komisári, No a ja hovorím, že rôzni komisári e, sú predsa súčasťou rôznych... No ale pozrieme sa, najdôležitejšia otázka, odkedy vieme, že tam je nezhoda. E, čo robíte vy v prospech toho, aby sa záležitosti urýchlili? No pokiaľ ide o konformitu, robím všetko, čo dokážem urobiť. Čiže chcem príjmeť DG Rast, môžem diskutovať s mojimi kolegami, no ale otázka je, Nevideli sme vaše listy, žiadnu komunikáciu, nič sme od vás nedostali. Citovali ste Karlov list na každom jednom zasadaní a ten e, list bol zaslaný počas e, môjho mandátu. No dobre, takže to je vaša, váš jediný list, no to tak to je dosť úbohé. No, mm, neukazujme prstom iba na komisiu. Návrh komisie predsa je tu od januára a teraz chce obviniť komisiu? Ale ako to? Ja som žiadala, aby ste konali. Dostali ste predsa odpovede. Ja som povedal, že nie je žiaden problém medzi DG. Môžem vás o tom ubezpečiť, kolegyne a kolegovia. Ďakujeme, pán komisár. Ďakujem, že, že ste s nami vydržali na začiatku veľmi rušného týždňa. Vidíme sa vo štvrtok ráno o 10. hodine. Želám vám e, príjemné e, zasadanie v Štrasburgu tento týždeň. You know,